colleagues kolegovia aj keď nie všetci tie nevyspravodajcovia sú tu máme veľa toho na programe tak navrhujem aby sme začali máme 45 minút na otázky a odpovede budeme hovoriť s transatlantickou skupinou expertov o, o údajoch a o tom, v akej situácii sa nachádzajú rozhovory s americkou administratívou. Stretli sa v júli, ako vieme, dvakrát a minulý týždeň sa tiež stretli 19. a 20. septembra vo Washingtone, D.C. Pán Paul Nemec bude hovoriť v mene delegácie EÚ tejto pracovnej skupiny a potom budeme mať diskusiu, môžu sa pýtať spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia. Poprosím vás potom, aby ste odpovedali na otázky. Ak nám zostane ešte čas, tak potom aj iné poslankyne a iní poslanci vám budú môcť položiť otázky. Nech sa páči, pán Nemis, máte slovo. Ďakujem. Toto bolo druhé stretnutie pracovnej skupiny to prvé stretnutie, o ktorom ste hovorili, to bolo iba také vysvetľovacie stretnutie, na ktorom sa dohodlo, či vôbec ďalšie stretnutia budú sa organizovať. Bolo to na podnet americkej strany, pretože šlo o dohľad, o mechanizmus, ktorý zabezpečuje, že tajné služby v Spojených štátoch amerických budú konať podľa amerických zákonov. Zaviedli sme dva systémy exekutívneho dohľadu, Budeme mať prezentáciu od riaditeľa Národnej spravodajskej služby v Bielom dome pre zahraničie, ktorý spravuje, e, koordinuje agentúry v Spojených štátoch amerických, ktoré sa zaoberajú otázkou národnej bezpečnosti. Potom kongres vykonáva dohľad. Tam sme sa stretli s tými, ktorí sú v Senáte a v snemovni ľudu zodpovedný za otázky bezpečnosti a takisto niektoré úlohy dohľadu spadajú pod ministerstvo spravodlivosti USA. Nemohli sme sa stretnúť so všetkými, s ktorými sme sa chceli, ale stretli sme sa s predsedami oboch výborov, ktoré boli poverené prezidentom Obamom navrhnúť reformy zákonov o dohľade a praxe v Spojených štátoch amerických. PICLOP je jedna z týchto inštitúcií. Stretli sme sa s, je, s jeho mm, predsedom. Táto inštitúcia má dohliadať na všetky antiteroristické aktivity v USA. Je to inštitúcia, ktorá v dohľadnej dobe rozhodne o troch otázkach, ktoré sú či aktivity USA týkajúce sa boja proti terorizmu legálne a v súlade s americkými zákonmi. Po druhé, sú zákony, podľa ktorých mm, fungujú ústavné a po tretie, ak sú tieto e, aktivity aj ústavné, aj zákonné, je to dobrá politika? Stretli sme sa takisto s ďalším predstaviteľom inštitúcie, ktorú založil prezident Obama. Je to inštitúcia, ktorá má navrhnúť lepšie využitie technológií a istým spôsobom zharmonizovať e, Národnú agentúru s súkromnými ochrannými opatreniami. Je to inštitúcia, ktorá písomne do konca roka a ústne prezidentovi bude e, sa zodpovedať o dva týždne za, svoje činnosti. Tieto skupiny v nás zanechali dojem, tieto inštitúcie v nás zanechali dojem, že je tu istá ochota k zmene, otvorenosť. E, druhá inštitúcia, ktorá bola založená za ad hoc, e, sa vyjadrila, že mandát, e, ktorý má, pokrýva aj implikácie zahraničnej politiky. Samozrejme sme kládli i otázky, otázky, ktoré sa týkajú rozsahu a dopadu aktivít na európskych občanov, ale odpovede, ktoré sme dostali tentokrát, sa obmedzovali na tie odpovede, ktoré sa týkali len dohľadu v zmysle demonstrovania, a musím povedať, že to demonstrovanie bolo úspešné, že v americkom systéme je veľmi úzky eh, dohľad, je tam systém vzájomných poistiek a záruk, ktorý zaručuje, že agentúry fungujú podľa amerických zákonov. Ďakujem za slovo. Ďakujeme. Požiadam teraz spravodajcu pána Moralesa, aby sa vyjadril. Ďakujem, pani predsedajúca. Zdá sa, že konečne prišlo viacero tieňovým spravodajcov. Budem sa snažiť hovoriť stručne, aby sme mohli mať viac priestoru na otázky. Predovšetkým by som sa spýtal na obsah, o čom ste hovorili. A po druhé, základná otázka znie, koľko európskych občanov bolo postihnutých týmito e, údajnými aktivitami. Viete, koľko asi občanov EÚ bolo priamo či nepriamo ovplyvnenými aktivitami dohľadu Spojených štátov ako závažne dopadli tieto aktivity na občanov, v akej závažnej miere, aké meta údaje boli nazbierané podľa príslušných paragrafov. Bolo by zaujímavé sa dozvedieť, ako sa vyvíjal obsah niektorých týchto stretnutí pri rokovaniach. Hovoríte o systéme dohľadu, systéme stáleho pozorovania, monitorovania. Je to iste zaujímavé, ale v podstate sú to aktivity, ktoré sú um, zákonné podľa amerických zákonov, ale čo sa týka európskych občanov, občanov Európskej únie, tu ide o porušenie našich práv. Napríklad program Upstream zhromažďuje údaje prostredníctvom siete optických káblov. To je už zásah do zákonov, ktoré chránia európskych občanov. Mali ste takéto diskusie s takýmto obsahom? Dozvedeli ste sa niečo? Ak hej, prosím, dajte nám viac podrobností o e, diskusiách, ktoré ste viedli. Obidvom by som chcel položiť otázku, ktorá sa týka námorných prístavov. Zrevidujú sa možné zákony týkajúce sa námorných prístavov. Nie je jasné, že potrebujeme novú, nové právne posúdenie keď berieme do úvahy nové štandardy Lisabonskej zmluvy a uvidíme, aké to je kompatibilné s, s zákonmi Európskej únie. Aké boli reakcie? Pretože komisia mieni takýto, takéto monitorovanie výkona do konci roka a existujú tu americké technologické firmy, ktoré lobujú, výrazne lobujú, aby sa aby prešla táto dohoda. Všimli ste si ochotu na strane USA hovoriť o bezpečných námorných prístavoch? Je to, bola to relevantná diskusia? Ďakujeme. Nevidím pána Vosa, tieňového spravodajca za EPP. Bol tu predtým, ale teraz ho tu nevidím a už prichádza. Takže ho zatiaľ preskočím, preskočím aj ja sama seba. E, dávam sa nakoniec ako tieňová spravodajkynia a dávam slovo ďalším rečníkom. Ďakujem, že ste k nám opäť zavítali. Mám pocit, že podstata všetkých týchto opatrení v oblasti e, dohľadu a sledovania zo strany e, USA nie sú veľmi jasné zatiaľ, toho veľa nevieme. Ja sa sústredím na otázky, čo ste dokázali extrahovať z tých schôdzok, na ktorých ste sa zúčastnili. V súčasnosti sa zdá, že sa neustále vraciame k otázke, či je šanca niečo zmeniť, niečo s tým urobiť. E, ja mám taký dojem, že možno, alebo niektorí veria, že nie je šanca na zmenu, pretože v USA sa nechystá e, politická zmena, zmena politickej klímy a chcem sa vás pýtať, či aj vy to takto vidíte. Či sa deje niečo, USA, čo by naznačovalo, že by sa niečo v tejto zásadnej rozprave mohlo zmeniť. A ja som si vypočul rozličné e, názory, napríklad e, FISA Court a sú tu, e, sú, je tu rôzny typ právnych základov, na ktoré by sa mohli odvolávať európsky občania. A z tohoto vyplýva aj moja druhá otázka. Zdá sa, že ide o nedorozumenie že my, Európania, budeme klas otázky iba týkajúce sa zákonnosti týchto um, sledovacích alebo dohľadových aktivít z hľadiska amerického zákona a zdá sa, že sa nepredpokladá, že by sme skúmali súlad so zákonmi EÚ. O tomto by sme mali hovoriť. Ja by som sa chcel spýtať, čo ste vy pochopili z týchto stretnutí, či pochopili tento rozdiel, pretože pre občanov EÚ je to dôležitejšie dozvedieť sa, že aj keby v USA existoval zákon, ktorý umožňuje legalitu sledovania e, občanov v tomto zmysle, v EÚ to tak nie je. V EÚ to obmedzuje základné princípy, základné slobody európskych občanov. Pán Voz ešte stále neprišiel, tak dám slovo pani Jenst. Ďakujem veľmi pekne. Domnievam sa, že sme dospeli do bodu, e, v ktorom si už musíme rozmyslieť, či budeme ďalej fungovať takto e, v rámci tieňového spravodajstva. E, prišla som trošku neskôr, ale dozvedela som sa od kolegov, že tá podstata je pre nás dôležitá. Pre mňa je podstatné, či takéto niečo môže vôbec byť vypočuté, či to môže vôbec prejsť, pretože to prináša mnoho pochybností. Chcem teraz iba klásť otázky, ktoré podľa mňa majú ešte zmysel. Ako bude pokračovať práca v tejto skupine? Ako tu pracujete? Ako to tu konkrétne beží? Ktoré dokumenty skúmate? Ktoré dokumenty skúmate a študujete? Čo je to? To by som chcela vedieť. A ako postupujete? Podľa akého poradia? A rozprávate si niečo navzájom? Podľa akých pravidiel sa tu skúmajú tieto dokumenty na základe amerického práva, európskeho práva? To zatiaľ nie je vôbec jasné. je tu vôbec priznanie, že došlo k takémuto sledovaniu, aj keby to bolo len také nenápadné priznanie? Máme tu nejakú bázu, na základe ktorej môžeme viesť diskusie alebo nie. A čísla. Ja chcem poznať čísla. Ku všetkému chcem dostať čísla. Výsledky, e, pretože inak tu nemusíme vôbec sedieť. To si môžeme ušetriť. Ďakujem veľmi pekne. Q, Mr. Voss. Ďakujem a teraz e, prichádza na rad pán Voss. Aj keď som si nevypočul to, čo povedali kolegovia, aj tak ma zaujíma, aké záruky e, môžu dať Spojené štáty americké, že e, z ich strany nedojde aj k hospodárskej špionáži. A to všetko na tom základe, že súkromné firmy e, skúmajú a vyhodnocujú nazbierané údaje. Ďakujem veľmi pekne, pán Kerkhoff. Chcete vy hovoriť? Nie v tomto štádiu? Dobre. Takže teraz si dám sama slovo. Pán Nemic, neberte to osobne, ale som naozaj veľmi skeptická, pokiaľ ide o užitočnosť celej tejto operácie, pretože v prvom rade si nemyslím, že hovoríme iba o administratívnej záležitosti, ktorú majú riešiť štátni úradníci, nech sú akokoľvek kompetentní. A po druhé, takme všetci eh, predrečníci eh, povedali, ja s nimi súhlasím, že ako by to mohlo byť užitočné pre európsku delegáciu, aby išli do Washingtonu, aby si vypočuli lekciu o americkom práve. To si predsa môžeme prečítať v knihách. My potrebujeme vedieť, čo sa deje. A čo je pre nás relevantné, je dozvedieť sa, či nedošlo k porušeniu európskeho práva. A to je naša vlastná zodpovednosť. No a mám eh, takisto otázku, ktorá sa týka uh, posudzovania. Hovoríte, že e, vám dali údaje o tom dohľadovom mechanizme a povedali ste, že to bolo pôsobivé. Lenže časť toho mechanizmu e, bola založená na tajných zákonoch, ktoré uplatňujú tajné súdy. Ako to môžete považovať za pôsobivé? Ak si myslíte, že to je pôsobivé, tak by som chcela vedieť, ako kvalifikujete rôzne spôsoby dohľadu. Podľa mňa v takom prípade je celá táto práca iba symbolická. E, my e, už nemáme tieňových spravodajcov. E, požiadam teda pána Nemica, aby odpovedal a potom sa dostaneme k ostatným. Ďakujem veľmi pekne. Začnem otázkou, ako, odpovedou na otázku, ako funguje celý ten proces. Samozrejme, e, na programe každého stretnutia máme agendu, teda program. A máme nepísané pravidlo, že keď sa neviete dohodnúť na programe, tak je to hostiteľ, ktorý e, určuje program. hlavným e, posolstvom tejto diskusie bolo, že tu je dohľad z USA a myslím si, že bolo by bývalo lepšie, keby sme sa boli zamerali na e, rozsah a na e, pôsobnosť e, tohto dohľadu. Pretože to je dôležité zistiť. Dokumenty, ktoré máme pred sebou, sú dokumenty vo verejnej sfére, ktoré my skúmame. My nedostávame dokumenty od americkej vlády, to vôbec nie. A nie sme schopní si prediskutovať e, podrobný program, pretože nám povedali, že toto všetko sú tajné informácie. My sme žiadali americkú vládu, aby nám aby nás previedla cez odtajnené e, rozsudky, e, ktoré sa týkajú spravodajských služieb, ale teraz to nebolo možné. No dúfame, že na ďalšom stretnutí už k tomu dôjde, e, pretože pre nás je dôležité pochopiť, nakoľko relevantné e, sú činnosti tohto súdu pre e, európskych občanov, predovšetkým dohľadové aktivity a paragraf 702 a náš e, vlastný prieskum už ukázal, že je tu určitá relevantnosť v súvislosti e, s paragrafom 702 a budeme žiadať amerických kolegov, aby nám pomohli e, lepšie pochopiť tieto rozsudky, keďže tieto rozsudky sa môžu vzťahovať na prvky ochrany európskych občanov. Pokiaľ ide o prvú otázku, pána Moraesa, musím povedať, že my sme opakovali na každom stretnutí americkej vláde, aby nám dala aspoň nejaké základné údaje o tom, koľko amerických občanov je postihnutých týmto dohľadom. Povedali nám, že ide o percento Eh, internetových eh, vyhľadávaní. My sme povedali, že to nemá byť technicky veľmi zložité a jednoducho by sme chceli vedieť konkrétne číslo, koľko európskych telefónnych čísel bolo uložených v rámci tohto eh, programu, teda telefónne čísla ľudí, ktoré volajú do USA alebo ktorí volajú z USA do Európy. Odkázali nás na ďalší program a my sme im vysvetlili, že pre nás je veľmi dôležité pochopiť prístup k transatlantickým káblom. Zdá sa, že sú dôležité aj správy a zatiaľ sme nedostali žiadne indikácie v tomto ohľade, pokiaľ ide o tieto programy. A podľa článku 215 boli potvrdené metadáta a takisto E, treba potvrdiť, že e, paragraf 702 je základom pre e, väzenský program, pre, pardon, občiansk, program pre občanov a jednoducho to, čo prechádza cez tie transatlantické káble, nevyvrátili ani nepotvrdili. V skutočnosti my sme naznačili, Spojeným štátom, že indikácie, ktoré sa týkajú dohľadu, sú dôležité, ale aby sme pochopili, aký to má účinok na európskych občanov, musíme sa viac zamerať na to, čo je zákonné podľa amerického práva. E, hlavná obava nie je to, že občanov špehujú podľa nejakých protizákonných e, aktivít v USA, ale my potrebujeme vedieť, koľkých občanov špehujú na základe existujúcich zákonov. Jednoducho potrebujeme vedieť, aké sú aktivity pri zbieraní údajov e, z transatlantických káblov a my sme vysvetlili našim americkým kolegom, že to nás zaujíma, pretože mnohé údaje, e, ktoré prechádzajú cez atlantické káble, nie sú medzinárodné kontakty, ale domáce kontakty. My sme im opakovali, že keď pošlete SMS-ku, kde sa pýtate, čo sa deje e, v Európe a keď to ja pošlem svojmu kolegovi, tak jednoducho tá informácia, tá SMS-ka prechádza cez nejakú základnú architektúru E, cez USA, pretože ten server, ten základný server je v Kalifornii. A zatiaľ sme žiaľbohu nedostali žiadne odpovede. Takže pri diskusii sa snažíme zistivať, aké sú fakty a preto sa nezapájame do diskusí o reforme bezpečného prístavu, ale samozrejme upozornili sme na revízne mechanizmy na revíziu bezpečného prístavu v tomto kontexte a myslím si, že sa tu jasne objavila obava, ktorá sa ešte zosilnila, keď sme počuli, čo sa deje so SWIFTom, e, že sa môže opakovať niečo také, ako sa už stalo, pretože máme tu určité e, dohody a tieto dohody sú teraz podkopávané jednostrannými aktivitami. Pán Albrecht sa pýtal, <coughs> ako hodnotíme e, zmeny, či je tu vôbec nejaká politická vôľa urobiť zmeny. Samozrejme, e, štátni úradníci e, pracujú na tomto. Boli tu ľudia menovaní radou, už sa začal politický dialog a prebieha medzi um, viceprezidentom a pánom Holderom. A my sme v podstate iba štátni úradníci. A viceprezidentka sa plne zapája a aj my sa zapájame do tejto aktivity. Uh, pokiaľ ide o pocit, môžem povedať, že obidva orgány už boli oslovené prezidentom, aby pripravili potenciálne zmeny a výsledkom je indikácia, že je tu záujem prejsť k iným alternatívam a dozvedeli sme sa počas návštevy, že americký priemysel sa tiež stále viac e, vyjadruje voči verejnosti aj voči kongresu e, o tom, aké škody napáchali e, tieto aktivity zo strany Spojených štátov amerických. Povedal by som teda, že prebieha debata hlavnou časťou rozpravy je ochrana e, základných slobod a potom je tu rozpráva o ekonomických dopadoch a sú tu aj aktéry Spojených štátov, ktorí sa začne stále viac vyjadrovať v mene obyčajných občanov, ktorých e, práva, základné práva sú postihnuté e, týmito aktivitami. A my sme naozaj vďační za každý takýto hlas, ktorý sa ozve, pretože táto skupina doteraz eh, nebola veľmi veľká. My študujeme stanoviska súdu, ktoré boli uverejnené. Nemáme ešte konečné stanovisko, ale eh, tešíme sa na vysvetlenie aktivít súdu Pfizer hlavne e, v súvislosti s tým, aký to bude mať e, vplyv na občanov Európskej únie. Pokiaľ ide o tú otázku hospodárskej špionáže, opakovane sme dostali ústne záruky, že podľa amerického práva by nebolo zákonné vykonávať hospodárskú špionáž. To bolo tiež e, súčasťou toho, čo povedal prezident Obama vo Švedsku Nedostali sme však nič v písomnej forme a nedostali sme ani jasnú indikáciu toho, kde je to vylúčené v zákone. A pokiaľ ide o záruky, e, ktoré sa starajú o to, aby súkromní dodávateľia a firmy, ktoré si konkurujú na celosvetovom trhu a poskytujú služby aj americkým tajným službám, nepoužívajú tieto údaje pre iné účely. Zatiaľ sme takúto záruku nedostali. Nedostali sme informácie o mechanizmoch, ktoré sa predpokladajú v amerických, e, Spojených štátoch amerických, že k niečomu takomu nedôjde. My dúfame, že na budúcom stretnutí nás budú informovať aj o týchto záležitostiach. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A možno ešte posledná záležitosť. Eh, mohli by sme sa opýtať aj iných komisárov, ako navrhuje pán Axel Foss, eh, napríklad tých, čo majú na starosti hospodárskú súťaž a obchod. Mám tu dve žiadosti o slovo. Pani Zipel a pani Weidenholzer, pán Brons, pani Latford. A to je, myslím, všetko. Pani Zippel a pani Morvaj. Prosím vás, nie dlhšie ako dve minúty. Ďakujem. E, chcela by som sa zamerať na e, dve oblasti. Na poslednom stretnutí, ako už povedal pán Nemic, išlo predovšetkým o dohľad a zároveň e, povedal, že pokiaľ ide oblasť uplatnenia a rozsah údajov, tak to by bola bývala dôležitejšia téma. A je chválihodné, že tu existuje aj gremium, ktoré by sa staralo zachovanie privatnej sféry. To, by, to je ešte dôležitejšie, ale sú v USA nejaké mechanizmy, e, ktoré môžu obmedziť e, sledovanie osobných údajov ale bolo by možné povedať e, Spojeným štátom, ako by sa malo postupovať? E, pokiaľ ide o otázku, či zber údajov je legálny alebo nelegálny. No je dobre vedieť to, ale takisto treba mať na pamäti, že to, čo je v USA legálne, je v súlade aj s našimi zákonmi a či je to vôbec akceptovateľné pre naše vnímanie demokracie. No a pokiaľ ide o otázku hospodárskej špionáže, tak práve v NSA vzhľadom na súkromné a obchodné záujmy by sme si mali e, položiť otázku, či by sme nemali trošku priškrtiť e, ten podiel súkromných firiem na zbere týchto údajov. E, možno sme našli v Spojených štátoch eh, dôkazy o tom, že v týchto zbieraných údajoch sú zachytené aj hospodárske záujmy a preto v EÚ by sme mali objasniť túto otázku. Ďakujem, pán Weinholzer. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pripájam k skepse eh, mojich kolegov. Mm, vidím tu naozaj veľmi málo podstatných e, informácií. 4 mesiace sme mali už možnosť pracovať na tejto správe, mali by sme ukončiť do konca roka, ale za ten čas si nestačí vytvoriť iba určitý prehľad o situácii, mali by sme e, vedieť niečo aj obsahu týchto údajov. No a potom druhá otázka je e, otázka kvantitatívna, na ktorú upozornil už pán kolega Moraes a dôležité je teda poznať ten obsah. No a tretí bod, mám pocit, že je to problém, že inak vnímame e, situáciu na oboch stranách. Američania sú do istej miery otvorený voči zmenám, čo by malo mať aj určité dôsledky pre politiky, ale podľa mňa to je trošku málo. Mali by sa konkrétnejšie vyjadriť, o čo tu ide. Ďakujem veľmi pekne, pán Bronz. Ďakujem. Was... Americká ambasáda vraj vykonávala tiež dohľad. Nevie sa, či bola podľa amerických zákonov takáto činnosť zákona alebo podľa medzinárodnej politiky. Myslím si, že nás nezaujíma, či to je zákonné podľa zákonov inej krajiny. Nás zaujíma, či to je zákonné podľa zákonov štátov EÚ. Existuje tu však istý zákon, americký zákon, ktorými sa Američania riadia a majú pocit, že už sa nemusia starať o nič iné. Človek má až pocit, že dokázali pristúpiť k tajným údajom využitím technológií, ktoré sa mm, aktivovali podľa dohody TTP, bez toho, že by sa vykonali nejaké ďalšie dohody. Takže technológia, ktorá existuje a dokáže zachytiť a odhaliť ten, telekomunikačné aktivity a odšifrovať tieto veci sa asi nepoužíva bilaterálne. Ja dúfam z politického hľadiska, že aj americkí občania sa jednoducho vzbúria a povedia, že to nie je možné, aby Národná bezpečnostná agentúra USA sa spravila takýmto spôsobom voči iným krajinám, pretože v konečnom dôsledku sa môže správať tak aj voči vlastným americkým občanom. Ďakujeme, pani Latford. Ja som nepočula prvá časť, prvú časť toho, čo povedal pán Nemic. Mohli by ste nám povedať, či ste boli pripravení, prekvapení, prepačte, tým, čo ministerstvo financí odpovedalo na list pani komisárke Malstromovej. Neviem, či aj iné DG komunikovalo s americkou administratívou, ale viem, že DG Just komunikovalo. Neboli ste prekvapení, že americké ministerstvo financí v podstate priznalo, že dáta SWIFT sa používajú mimo rámca TFTP. Spomenuli e, takisto súdne príkazy, predvolania, ktoré môžu byť namierené na samotnú firmu SWIFT alebo na finančné inštitúcie, ale spomínajú sa tam súdne predvolania a neodpovedali, či sa Národná bezpečnostná agentúra zapojila do odpočúvania alebo nie. Nedalo by sa to považovať za porušenie dohody s firmou SWIFT, ak sa pozorovali kontinuálne e, súdne predvolania, ak jednoducho existovali tieto oficiálne predvolania, aby SWIFT tieto údaje uvoľnil pričom nevieme, ako sa Swiftu podarilo odraziť takéto súdne príkazy, takéto predvolania. A čo sa týka priamému prístupu, priameho prístupu Národnej bezpečnostnej agentúry, čo keď oni konali mimo rámca zákonov Európskej únie. To nemá nič dočinenia s Európskou úniou, predsa Európska únia nemá právomoci v oblasti spravodajských služieb, čiže aký, aký je právny obraz celej tejto veci. Ďalšou, ďalšou rečničkou je pani Morvaj, hovorí predsedajúca. Ja som tiež si vypočula dopoludnejšie rokovania, pretože sa diali aj iné veci. Nemohla som byť úplne na všetkom, čo som chcela počuť. E, Európska únia kritizovala Azerbajdžan za to, že porušuje ľudské práva a je trošku tragikomické, keď tu máme teraz takúto tému, kde Počas obeda sa venujeme kritike Azerbajdžanu za porušovanie ľudských práv a potom sa vrátime sem a riešime americkú legislatívu a počúvame o zistenia všetkých súdov v USA, ktoré sa zaoberajú, eh, ktoré sa zaoberajú európskymi občanmi obvinenými zo špionáže. My potrebujeme tento dokument. Spomínaný dokument si musí pre, musia preštudovať európsky právnici. Sú tam skutočne veľmi čudné veci v tých dokumentoch, ktoré sme dostali dnes ako podklady na toto zasadnutie. A keď si pozriem na dokument FISA, po zákone FISA, pozrite si stranu 21, tam sa hovorí, že keď sa údaje zhromaždia, tak informácie môžu byť užitočné pre boj s terorizmom v budúcnosti. Ako sa dá toto ospravedlniť alebo odôvodniť? Akékoľvek zhromažďovanie informácií, prečo sa dá skryť pod takýto kepienok? Všetko môže prísť vhod. Ako by toto obhájili Američania pred Európskym súdom? Napríklad, myslím si, že detská pornografia, e, ktorá je dostupná v Amerike, to neznamená, že v Európe má byť dostupná tiež. V Európe sa musíme chrániť pred takýmito excesmi a vždy musíme preskúmať aj takú situáciu, keď niečo je plne zákonné v USA, ale je to proti ľudským právam. Prečo by Európania mali akceptovať, že keď je to zákonné, že je to nedotknutelné? Áno, sme verejne volení a máme právo vedieť, čo robí naša administratíva, naša vláda. Ak Američania a Európania sú priateľmi a naše vlády sú priateľmi a máme tu takéto informácie, tak môžeme to aj odsúdiť. Ústne vyjadrenie zo strany Američanov, ktorí povedia, to, čo robíme, je zákonné. To si nemyslím, že stačí. Oni totiž interpretujú fakty týmto spôsobom a my nemôžeme si to overiť. Iba vtedy, keby sme mali prístup k dokumentom, by sme mali, mohli e, súhlasiť, či je to pravda alebo nie. Masové sledovanie elektronickej komunikácie najprv musíme vedieť, čo presne sa deje a či to je naozaj zákonné a či možno musíme zmeniť zákony, aby sme vedeli, e, zmenili zákonnosť. Čo sa týka obchodných tajomstiev, Američania hovoria, nie, nie, to je zakázané, to nesmieme. Ale prečítame si paragraf 1831 zákona amerického špionáži, tam sa hovorí, e, v tomto zákone nie sú vymenované všetky právne normy, ktoré upravujú e, zaobchádzanie s údajmi ohľadne obchodných tajomstiev. Takže aký to, aká je toto výpoveď? Predsedajúca hovorí, to je koniec zoznamu rečníkov. Poprosila by som o odpoveď prednášajúcich. Ja by som len chcela dodať, že poslanci Európske, amerického kongresu e, či, či tiež sa zúčastňujú na zasadaniach s vami keby ste mohli dodať ešte túto otázku na koniec zoznamu. Čo sa týka tejto poslednej otázky, pani predsedajúca, stretli sme sa v kongrese s výborom pre dohľad nad spravodajskými službami Senátu a Kongresu, aj s menšinovými zastupcami, s väčšinovými zastupcami. Takmer hodinu sme o s nimi hovorili, ale oni sa nezúčastňujú rozhovorov vlády, vládnych rozhovorov. Teraz k otázke pani Sipel o obmedzeniach, čo sa týka strategického sledovania bez eh, nejakých podozrení, teda skôr konkrétne to spresním ide o otázku eh, transatlantických situácií. My naozaj nevieme. Nevieme viac. Ani sme sa nedozvedeli z našich rozhovorov z USA, či sa to deje, alebo sa to nedeje. Oni to ani nepotvrdili, ani nevyvrátili, že si jednoducho odoberajú informácie z transatlantických káblov, že ich dokážu odtiaľ eh, extrahovať. Keď sme boli na ministerstve spravodlivosti v USA, oni majú záujem o tzv. osvedčené praktiky v zákone o sledovaní a dohľade, takže veľmi pyšne nám odprezentovali čísla, ktoré naozaj na nás urobili dojem. Nedovolili by som si kvalitatívne hodnotiť túto vec, ale Existujú inštitúcie sledovania a dohľadu, ktoré fungujú v rozličných amerických ustanovizniach a agentúrach. Majú tam eh, kódex VISA v viacerých útvaroch. Samozrejme, výbory pre dohľad nad správodajstvom sú aj súčasťou amerického parlamentu, kongresu. Ja som si neoveroval, ako toto funguje v členských štátoch Európskej únie. Mohli by sme teda povedať, že by bol, bolo pozorovateľné isté úsilie trošičku oslabiť tieto zisťovacie e, misie, lebo vždy sa na nás obratia otázkou a vy v Európe to robíte ako? A my odpovedáme, toto nie je predmetom našej diskusie a oni nám povedia, ak chcete vidieť, ako sú obmedzené tajné služby, prejdite si zákony vašich členských štátov EÚ a tam nájdete veľmi dobre príklady, aj nie až také dobré príklady, ale rozhodne nájdete príklady, ktoré limitujú takéto aktivity oveľa výraznejšie, než je tomu v americkom zákone. A poukázali sme na to, v, keď sme hovorili s kolegami v USA. K otázke toho, či sú tam zapojené súkromné firmy alebo nie, je to zisťovacia misia zaoberali sme sa otázkami, aké by boli alternatívy. Iba žiadame o vyjasnenie, ako zabezpečí americká vláda, že súkromné údaje, ktoré zhromaždia pod kepienkom sledovacích dohľadových informácií, sa nepoužívajú súkromnými firmami na ďalšie účely. Ďalší rečník sa pýtal na časový rámec. USA nám ponúkli ďalšie stretnutie budúci týždeň, ešte sme sa nedohodli na presnom dátume. Dúfame, že bude možné sa vrátiť k otázkam aj k takým, čo vy ste tu položili, napríklad rozsah aktivít, to, koľko európskych občanov, koľkých sa týkajú tieto aktivity, prečo sú títo Európania pod drobnohľadom, prečo na, sa zamerali práve na nich, za akými účelmi sa zhromažďujú tieto informácie a takisto sa budeme zaoberať druhou stranou proporčnosti, aké úspešné sú ich opatrenia a či nám povedia viac ako to, čo je v novinách. Uvidíme, či nám povedia viac. Po tejto nasledujúcej schôdzke budeme, hádam, vidieť lepšie, ako je, aká je situácia, ale komisia žiada od nás, aby sme do konca roka vypracovali k tomu písomnú správu. Mohol by som potvrdiť, že naozaj sa rôzne chápu otázky sledovania a dohľadu. V USA je to skôr najdôležitejšia otázka pre nich je, či je to, za, to zákonné podľa amerických zákonov a oni nechceli až tak veľmi počuť, že Európsky občania sa pýtajú, či aj podľa európskych zákonov je to zákonné. Tvrdíme, že európsky občania majú práva zakotvené v európskych zákonoch, ktoré musíme chrániť a preto si musíme naozaj podrobne priesť, v akom rozsahu vykonávajú Američania svoje aktivity, či náhodou to nezasahuje do práv Európanov. Takéto posolstvo sme vyslali niekoľkokrát, takto jasne sme im to sformulovali. A teraz k otázke TFTP, teda programu na sledovanie financovania terorizmu. Pani Latford, pán Fribe, môj kolega z DG Home, riaditeľ pre vnútornú bezpečnosť, zodpovie na túto vašu otázku. Dávam mu slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo iba stručne, pretože už sme podrobne dnes ráno hovorili o tejto téme. Prvý raz predovšetkým táto skupina ad hoc. Tejto sme vyjadrili naše hlboké znepokojenie o tom, že sme si vypočuli obvinenia týkajúce sa FTP a takisto tu prebieha konzultačné konanie a existuje prepojenie medzi týmto konzultačným konaním a diskusiami s ad hoc skupinou. Pani komisárka Malstrom povedala dnes ráno, že sme na list pána Koena vzniesli ďalšie otázky, ktoré treba ďalej ešte vyjasniť a v procese konzultovania hádam sa to podarí. Neviem viac ani vám nemôžem povedať viac, viac k tejto téme, ako vám povedala pani Malstromová, ale otázka znie, pre, prerušuje rečníka pani predsedajúca. Ak by táto otázka bola pravdivá podľa vás, a vy ste právnik, podľa vás by bolo to porušenie zákona? Ešte viacej chcem povedať, hovorí pani Latford. Veď, veď priznali, priznali, povedali, že áno, že údaje SWIFT získavajú mimo kontextu dohody TFTP. Ak toto je pravdivé, je to porušenie zákonov? Ja sa pýtam túto otázku pána Nemica. Otázka je jasná, hovorí pani predsedajúca, či už odpovie pán Nemic alebo pán Fri Ja som pochopil otázku pani Latford, odpovedá e, pán Príbe. Odpovedám vám, že si to musíme ďalej vyjasniť, že nevieme. Pani predsedajúca hovorí, nepochopili ste otázku, pán Príbe, ak by niekto sa vlámal do obchodu, je to krádež? Pýtame sa vás na právnu právny názor. Nechceme od vás, aby ste povedali, či tieto obvinenia sú pravdivé. Pýtame sa na to, ak by boli pravdivé, boli, ak by naozaj tieto údaje boli získané obidením dohody TFTP mimo jej rámca bola, bolo by to porušenie dohody TFTP? Pýtame sa na právnu otázku. Ak sa niekto vlúpe do obchodu, je to krádež. Ak Američania porušili zákon, to sa vyjasní v nasledujúcich konsultáciách. Nevieme to teraz povedať. V poriadku. Komisia neodpovedá na otázku parlamentu. Ďakujem. Pán Nemec, chcete odpovedať na tú ďalšiu otázku? Ja si myslím, že tá druhá otázka, to ani nebola otázka, ale výpoveď podľa mňa, ale ak som zabudol odpovedať na nejakú otázku, ktorá to bola. Ja som vyjasnil to, čo nebolo upresnené čo sa týka hospodárskej špionáže a tak ďalej. Aké záruky americká strana dáva nám, že americkú špionáž nerobia? Aké procedurálne postupy majú, aby nám to dokázali, že sa tieto údaje nepoužívajú ďalej na hospodárskú špionáž? Odpoveď je žiadne záruky. Ústne nám povedali, že, a prezident Obama tiež povedal, že Spojené štáty nerobia hospodárskú špionáž, ale nevysvetlí nám, ako v zákone je to ošetrené, aké bezpečnostné systémy sú etablované v Amerike, aby sa zabezpečilo, že súkromný kontrahent, ktorý hrá dôležitú úlohu pri analyzovaní zhromaždených dát, ich nemôže použiť na iné účely. Ďakujeme, toto je teraz jasné. Ďakujeme vám, páni za prezentácie a za to, že ste odpovedali na otázky. Myslím, že sa ešte stretneme. Teraz prechádzame k tretiemu bloku dnešného zasadnutia. Je to výmena názorov so zastupcami občianskej spoločnosti Európskej únie. Najprv bude krátka prezentácia od pani pána Jens Henrik Jepesona, ktorý je z CDT, Centrum pre demokraciu a technológie. Bude to najprv krátky úvod. Bohužiaľ, Predseda CDT pani Leslie Harris e, dnes nemohla prísť, pretože mala úraz, nehodu. A po úvode pána Jepesona sa uje, ujme slova pani, pán Greg Nojtejim, Nojim, ktorý je e, poradca pre bezpečnosť a technológie v Centre pre demokraciu a technológie CDT. Obaja títo páni potom odpovedia na naše otázky a takisto pôjdeme v poradí spravodajca, tie spravodajcovia a potom ostatní. Nech sa páči, pani Jeteson, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za tento úvod. Sme veľmi radi, že môžeme sa zúčastniť vášho vypočutia. For setting up this inquiry in the first place, uh, we understand my chápeme, že toto je jediné takéto e, vypočutie, ktoré prebieha momentálne v Európe. Žiaden Európsky parlament, Národný parlament neuskutočnil tento krok. Takže chcel by som povedať, že naša inštitúcia, Centrum pre demokraciu a technológiu, je občianská spoločnosť. My obhajujeme ľudské práva a občianské práva. My chceme, aby e, internet bol stále otvorený, slobodný a inovatívny. E, od začiatku sme sa snažili obmedziť zásahy vlád do e, internetu. My máme mandáty, ktoré sa týkajú uchovávania dát a takisto sa môžeme vyslovovať v mene počítačovej bezpečnosti. Máme koalíciu, aj v americkom kongrese a my naliehame na politikov, aby sa postarali o bezpečnosť údajov na internete. My sa snažíme urobiť aj revíziu e, zákonov na ochranu osobných údajov v USA, e, pretože tieto údaje sa týkajú občanov aj iných e, obyvateľov. A potom sa tu objavili kľúčové dohľadové programy, e, ktoré e, podľa zákonu o vlastenectve je možné zbierať e, údaje aj občanov, ktorí nie sú občanmi Spojených štátov amerických podľa paragrafu 702. Potom sme si pozreli aj podžiadavky občianskej spoločnosti na reformy a máme niekoľko postrehov aj na situáciu v Európe a aj na to, aké sú primerané opatrenia, ktoré môže urobiť na medzinárodnej úrovni v reakcii na tieto odhalenia. CDT e spolupracuje aj s inými e, občianskými spoločnosťami, e, s členmi amerického kongresu, aby došlo k reforme týchto dohľadových programov z rôznych dôvodov Veľký podiel týchto informácií prechádzajú, prechádza cez Spojené štáty americké. V USA uchovávajú obrovský objem týchto údajov a e, podľa amerických zákonov majú rôzne inštitúcie v Amerike e, možnosť e, dostať sa k týmto údajom. A potom môžu pripraviť spravodajské informácie na základe toho, čo zistia z týchto údajov. Keďže Američania majú obrovské technické vymoženosti, s tým prichádza aj e, veľká zodpovednosť. Je dosť možné, že NSA vykonávala svoje aktivity aj s vedomím a súhlasom európskych spravodajských inštitúcií. Ale To sa asi nedialo so súhlasom e, európskych vlád, pretože tým ide predovšetkým o e, zachovávanie e, základných slobod a práv občanov nie len v Európe, ale na celom svete. V prvom rade by zákon o vlastníctve sa mal novelizovať aby sa nemohli hromadne zbierať osobné údaje. Takéto zberanie údajov by mali byť obmedzené iba na teroristov a na tie osoby, ktoré sú priamo v kontakte s teroristami. komunikácia amerických občanov s občanmi iných štátov by sa nemali dostať do tohto zberu údajov. Po druhé, potrebujeme lepší súdny dohľad nad eh, dohľadovými programami. Eh, potrebujeme reformu práce eh, tohto súdu, tohto Vajsa súdu, ktorý pracuje e, v utajení a e, jednoducho by tu mal byť pridelený advokát, ktorý e, bude obhajovať údaje, ktoré sa budú zbierať. Mali by sme po zrušiť tajnú povahu celej tejto operácie. Súdy by mali byť transparentné a vlády by mali každý rok uverejniť počet žiadosti o dohľad a takisto aj počet e, ľudí, e, ktorých informácie boli uverejnené prostredníctvom týchto inštitúcií. E, dopyt po dohľade by mal byť tiež zverejnený s konkrétnymi číslami a s účinkom na zákazníkov. Po štvrté, USA musia uznať, že občania Európskej únie majú právo na súkromie, ak žijú mimo e, Spojených štátov amerických. Zatiaľ to tak nebolo, e, pretože v článku 17 Medzinárodného dohovoru o občianských a politických právach sa hovorí o tom, že nemožno e, zbierať a využívať informácie alebo korešpondenciu, komunikáciu ľudí a nemožno porušovať ich právo na súkromie. Po piaté, americká vláda eh, núti firmy, aby zbierali eh, zahraničné spravodajské informácie. Aj keď cieľ nie je terorista a nemajú mať nič spoločné s terorizmom, eh, americké zákony sú tak e, široko koncipované, že dokonca možno zbierať informácie aj o e, tých, ktorí sa zúčastňujú demonstrácií proti vojenským operáciám alebo ktorí sa zúčastňujú e, demonstrácií na obhajobu ľudských práv. Toto sa musí zmeniť, pretože v rámci programu PRISM by mali byť obmedzené právomoci na zber údajov o občanoch mimo USA. A okrem toho by sme e, mali vyčleniť možnosť zadných dvierok. Nemal by tu byť možnosť obísť zákony a získavať informácie od iných spravodajských informácií, pokiaľ samotné Spojené štáty nemôžu zbierať spravodajské informácie. Takže toto sú tie reformy, ktoré sme predložili a e, ktoré presadzujeme v USA. Ale je to stále veľký problém. Je to celosvetový problém tohto dohľadu korešpondencie e, celosvetových občanov. Vy a vaši spravodajcovia sa pozreli na e, spôsob, akým štáty robia dohľad nad e, touto korešpondenciou a myslím si, že treba nevyhnutne zmeniť zákony tak, aby boli v súlade s dohovormi o ľudských právach. Európska únia môže podporiť celý tento proces, keď zadefinuje pravidlá, ktoré by mohli byť e, platné na celom svete. Reforma bude možná len vtedy, keď inštitúcie a jednotliví aktéry e, v Spojených štátoch budú spolupracovať. Sú tu praktiky proti ľudským právam a proti princípom základných slobod a práv, a treba, aby inštitúcie pochopili, ako to má fungovať. Zároveň by Európa mala začať dialog s USA. E, treba nájsť e, transatlantické pochopenie e, týchto pravidiel v národnom aj cezhraničnom kontexte. Ak by bol tento prístup úspešný, tak by sa nám podarilo zlepšiť bezpečnosť pre Eh, údaje o európskych ako aj amerických občanoch a tým pádom aj o občanoch z celého sveta. To, čo odhalil Snowden, eh, bolo naozaj alarmujúce, ale napriek tomu stále vieme príliš málo o praktikách Spojených štátov eh, v oblasti dohľadu. Je naozaj veľmi ťažké pochopiť a overiť, nakoľko americké zákony E, idú proti zákonom Európskej únie. CDT skúma zákony, e, podľa ktorých e, fungujú dohľadové mechanizmy a musím povedať, že je naozaj veľmi ťažké posúdiť tieto skutočné aktivity, pretože príslušné zákony sú veľmi vágne a výklad je buď skrytý alebo dokonca utajený Európske inštitúcie na ochranu osobných údajov poukázali na tento problém a viacerí poslanci e, správne kritizovali to, čo robia Spojené štáty, odkedy Snowden prišiel so svojimi odhaleniami. E, tak ako americká vláda, aj európske vlády e, len veľmi neochotne umožňujú preskúmanie týchto praktík táto otázka naďalej zostáva v zodpovednosti členských štátov. Je tu návrh nariadenia, ktorý vylučuje národnú bezpečnosť. Táto oblasť nie je pokrytá. A jedine cez nariadenie alebo obmedzenie e, toku údajov medzi Európou a USA prinesie nejaké výsledky ale zároveň musím povedať, že niektoré tie opatrenia, o ktorých sa hovorí, sú opatrenia, ktoré vyvíjajú politický a ekonomický nátlak na americkú vládu a parlament musí nadiaľ vyvíjať tento tlak. No a nakoniec my potrebujeme americkú vládu, potrebujeme európske vlády, aby sa zaviazali e, transatlantickému procesu, aby sa lepšie pochopili kritériá, ktoré by sa mali uplatňovať a hlavne v oblasti národnej bezpečnosti. E, momentálne situácia je neobhajiteľná. Je to správne načasovanie, aby sme priniesli väčšiu transparentnosť a dohľad nad e, elektronickým sledovaním e, údajov, tak aby boli dodržiavané ľudské práva v obidvoch jurisdikciách. Nemáme tu nejaké rýchle riešenie. Eh, jednoducho toto bude veľmi dlhý proces, musíme sa eh, postupne vysporiadať so všetkými týmito problémami. CDT sa teší na spoluprácu so všetkými, ktorí chcú dosiahnuť určitý pokrok v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, medzi tým sa k nám eh, pridal pán Greg Nojim. Dúfam, že som správne vyslovila vaše meno. Počujete nás? Áno. A vy mňa počujete? Áno, počujeme vás veľmi dobre. Takže by sme vás chceli pozdraviť na druhej strane Veľkej mláky. A teraz e, otvoríme diskusiu. Spravodajcovia, tieňoví aj spravodajca prídu s otázkami a potom vás obidvoch požiadame, aby ste zodpovedali otázky a potom otvoríme druhé kolo otázok. Ehm, zdá sa, že spojenie dobre funguje. E, prosím vás, dajte nám nejaký signál, ak budú nejaké technické problémy. Takže prvé otázky najprv od pána Morajsa, nášho spravodajcu. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem Jens Henrikovi Jepsenovi. Dúfam, že tiež správne vyslovujem vaše meno, hovorí prednášajúci. Ďakujem vám aj za dokumenty. Toto je prvé zasadnutie. Budeme mať ešte ďalšie zasadnutia. Je to príležitosť, aby sme získali teraz širší obraz o veci, počas tohto vypočutia a vaše vnímanie celej veci. Neviem, či kolegovia si to všimli, ale vaša prvá veta bola, že toto je jediné zásadné vypočutie. V Európe neboli žiadne národné vypočutia tohto typu. Myslím si, že to nie je pravda. Boli národné parlamentné vypočutia vo viacerých štátoch Európy, neviem v koľkých. Hm, iní ľudia asi sú lepšie informovaní v tejto veci, ale vaše vnímanie, že vypočúvania, ktoré sa, vypočutia, ktoré sa doteraz udiali a občianská spoločnosť, ktorá vykonáva dohľad nad tým, čo sa deje v USA a v EÚ, má pocit, že neboli veľmi hĺbkové a možno, že takýto je dojem, nechcem vám vkladať slova do úst, ale asi takéto je vnímanie, že aj, aj keď nejaké boli, tak asi ne, nezanechali veľký, veľký dojem, nezačreli do hĺbky a možno výsledkom takéhoto vypočutia, ktoré samozrejme má svoje obmedzenia, e, ktoré iba má vždy sekundárne informácie, samozrejme, že je to obmedzené, keď sa účastníci snažia získať informácie o programe Tourism a takisto spravodajské informácie od výzvedných služieb v členských štátoch EÚ. To nie je asi možné. Keď pozorujeme e, dianie v USA, musím povedať, že ideme tam aj osobne v oktobri a chcem položiť otázku. Potrebovali by sme vedieť, čo sa deje v rámci lobovacích aktivít v kongrese. Situácia v júli vyzerala tak, že kongres sa venoval lobovaniu v otázke Národnej spravodajskej agentúry a diskutovalo sa o zhromažďovaní údajov z telefónnych hovorov. To zasadnutie bolo dosť dramatické. Hovorilo sa o FISE, o Lee Bill zákone a o ďalších zákonoch. Naozaj to malo veľkú dynamiku. Pre nás, Európanov, my sme z toho mali pocit, že sa istým spôsobom, že stúpa nevôľa a že sa volá Národná bezpečnostná agentúra USA na zodpovednosť E, máte pocit, že táto dynamika, že toto stúpanie na istého, istej nevôle po, pokračuje, alebo trošku to sa oslabilo? A ako to vyzerá v Británii? Je to podobné, alebo inak sa e, verejná mienka vyvíja? Potom máme ešte ďalšie otázky, ale možno by ste mohli odpovedať teraz na tieto dve. Predsedajúca, nikto za EPP sa nehlási o slovo, pán Vos tu nie je, pani Chimenez tu tiež nie je. Preskočím seba samú, budem hovoriť posledná. Možno pán Albrecht by sa chcel vyjadriť. Áno, ja by som sa chcela ospravedlniť, že som tu nebol celý čas a nevidel som celú vašu prezentáciu. Mám otázku, ktorá sa týka výzvednej služby, spravodajskej služby, ich štruktúr tieto štruktúry v Európskej únii, myslíte si, že majú svoje miesto v našom celkovom rámci? takej integrovanej forme, v akej Európska únia existuje? Tieto výzvedné služby môžu sledovať aj občanov v iných členských štátoch, ak sú to služby EÚ sú možnosti, aby sme obišli nemožnosť, aby jeden štát sledoval iný štát v rámci Európskej únie, je možnosť, aby sme toto obišli tým, že by sme vytvorili právny základ. Myslím, že základné zmluvy Európskej únie neumožňuje, aby národná bezpečnosť bola záležitosťou, ktorú reguluje, sa, ktorá sa reguluje z európskej úrovne, ale možno existuje nejaký spôsob, akým toto riešiť. Neviem, či poznáte odpoveď. Existuje právny rámec, napríklad v súvislosti s dohovorom Rady Európy o ľudských právach, či by sa nejakým spôsobom vyzvedná služba Európskej únie dala týmto spôsobom zorganizovať, aby mohla sporu, spolupracovať s inými štátmi. Pán Kirkhope, ďakujem, pani predsedajúca. Teraz viem, prečo nechcem sedieť v predných radoch v kine. Asi preto, že krk by sa mi naozaj úplne vykrutila z tuhol, ale chcem popriať našim hostom z USA dobré popoludnie alebo dobré ráno možno pre nich. Vítame vás, pán Jepeson. Jeppesen. Mám otázky, čo sa týka hromadného sledovania elektronickej komunikácie občanov. Bez elektronických technológií, ktoré umožňujú tú, toto sledovanie, by ľudia z DDA pravdepodobne mali v, mohli povedať, že Stazy mala to najefektívnejšie sledovanie v Európe, v NDR. A oni nemali tieto technológie, čo máme my, um, nemali demokraciu v NDR a napriek tomu úplne efektívne sledovali elektronickú komunikáciu hromadne, hromadne sledovali občanov. Aká je rovnováha medzi ochranou súkromia občanov, obmedzenia právomoci štátu a zároveň ako zachovať bezpečnosť týchto istých občanov? To vždy bude e, ťažké dosiahnuť v demokraciách. To je ten trik, ktorý treba vymyslieť. A teraz, keď technológia a elektronika sa tak veľmi vyvinuli, neuveriteľnou rýchlosťou, tak aj zhromažďovanie spravodajských informácií. Každý týždeň, každý mesiac vznikne nejaký nový prístrojček, nejaký nový spôsob, ako rýchlejšie e, môžu informácie tiecť, aký, ako sa môže zrýchliť tok dát. Naozaj sa to dá riešiť tým, že zabudujeme viac poistiek, viac kontrol do systému, alebo sa nachádzame v takej situácii, že my síce ideme vpred technologicky, ale aj zločinci a teroristi idú technologicky vpred. Ako ochraniť občanov v takejto situácii, keď sa všetci veľmi rýchlo pohybujeme vpred? Sme v situácii dynamického pohybu. Keby ste mohli toto zohľadniť pri vašej odpovedi. Ďakujeme, hovorí predsedajúca pani Ernst. Ďakujem veľmi pekne. Mám dve otázky na pána Jeppesona. E, poprvé, by som chcela e, povedať, že to bolo prvé rozumné, čo som dnes počula, takže malo to aj dobrý dôvod, prečo som tu ostala sedieť a počúvať. Ale mám dve veci. Vy ste povedali, že reforma tajných služieb je niečo, čo je absolútne nevyhnutné. Treba urobiť reformu tajných služieb. Vy to považujete za dôležité. Mohli by ste nám to trošku objasniť? Tajné služby sú tajné služby. A ako chcete urobiť reformu a čo je kontrola? Čo sa tu dá kontrolovať? Ako funguje parlamentná kontrola v USA? Je účinná? A čo nám odporúčate pre ďalšiu diskusiu? Ďakujem. Thank you, then I'll, I'll give myself the floor. Takže teraz dávam slovo tieňovým sama sebe ako tieňovej spravodajkyni za ALDE. Mám jednoduchú otázku na oboch z vás riešite aj aspekt peňazí? To znamená, sú v rozpočte pridelené prostriedky? Koľko prostriedkov je pridelených? Sú tu nejaké tajné rozpočty? A tieto tajné rozpočty sa nejako robí ich inšpekcia? Verifikujú sa? Platí sa firmám aj viac? Alebo len sa pokrývajú ich údaje za manipulovanie s údajmi, alebo sa nakupujú priamo tieto údaje? Platí sa za ne? Ja mám pocit, že keď by sme si vytvorili úplný obraz o situácii, úplnú mapu so svojou finančnou dimenziou, tak by sa objavili finančné firmy a objavili by sa aj tí, čo majú osoch z takýchto politík, pretože sú predsa firmy, ktoré sa špecializujú na sledovanie, na odpočúvanie. Liberál nemá problém s tým, že niekto zarábať peniaz, zarába peniaze, len chcem vedieť, že aký je finančný aspekt celej tejto veci. Možno by som poprosila pána Nojima ako prvého. Môžete sa eh, odpovedať na otázky v akomkoľvek poradí a potom sa vrátime k vám. Je to tak v poriadku? Ja by som začal prvou otázkou. Prvá otázka je stav reformy v americkom kongrese v taká, takéto vzopetie sa, taká vlna aktivity naozaj bola pozorovaná, lenže potom to opadlo. Opadlo to ale preto, že bola parlamentná prestávka. Odkedy sa kongres vrátil, tak sa znova dvíha vlna aktivít. Napríklad aj dnes máme konanie, kedy predseda justičného výboru Senátu prednáša o reformnej agende o zákone, ktorý má dohliadať nad sledovacími, nad spravodajskými službami a takáto legislatíva sa pripravuje. Už bude prvé vypočutie k tomuto na začiatku oktobra a bude to aj reforma zákonov FISA. Čo sa týka komisie Konatu, Senátu pre e, spravodajské služby, tie, táto komisia alebo tento výbor tiež pripravujú reformu zákona FISA, čiže dá sa naozaj povedať, že reformovanie Patriot Act, teda tzv. vlastníckého zákona, sa, sú jednoducho na ceste a sú rozvinuté do veľkej miery. Existuje tu aj zákon o novelizácii zákona FISA a tzv. FISA Amendment, takže takáto legislatívna agenda, ktorá sa týka celého škandálu PRISM, e, je naozaj rozbehnutá. Poslanci sú žiadaní, aby svedčili na takýchto vypočutiach, na takýchto výboroch a bude dosť ťažké pre poslanca kongresu odmietnúť predvolanie takejto veci. Takže treba sa zamyslieť aj nad týmto, čo sa tam deje. Ďalšia otázka, na ktorú by som chcel odpovedať, je otázka peňazí. To znamená, preskúmajme si, kam plynú peniaze, ako sú zapojené jednotlivé firmy, aké sú rozpočty na dohľad nad sledovacími, nad spravodajskými službami. Neviem, či sa vôbec vedelo, že máme rozpočet na spravodajské služby, kým prišiel Edward Snowden a celkový počet dolárov na spravodajské služby bol odhalený po prvýkrát a pred 4 rokmi povedala vláda, že aj keby povedala celkovú sumu, ktorú vynaklada na svoje tajné služby, aj to by pomohlo teroristom. Ale nedávno sa odhalilo, že rozpočet na spravodajské služby, a vychádza to z dokumentov, ktoré dal do obehu Snowden. Vieme, že, oveľa, že veľa peňazí je v týchto rozpočtoch. Niektoré plynú do firiem, od ktorých sa od vlád priamo žiada dohľad nad spravodajskými službami, ale či z toho naozaj majú zisk, to nie je jasné. Tie čísla, ktoré som videl ja, navrhujú, že aj keby to bola zisková činnosť, je to len malá suma, keď si vezmeme veľkosť firiem, ktoré sú zapojené do dohľadu, do masového sledovania. Naozaj sú to malé sumy v, tom, v takomto porovnaní. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Slovo má pani Jepson. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Predovšetkým chcem odpovedať na otázku o vypočutiach pred národnými parlamentami. Som rád, že také boli, že, je, že sú takéto snahy v hlavných mestách Európy organizovať vypočutia, ale asi treba povedať s vysokou mierou dôveru, že naozaj vo Washingtone nevenujú veľkú pozornosť týmto vypočutiam, ne, nevyvolali veľkú odozvu a možno niektoré parlamentné vypočutia, možno, že sú obmedzené v tom, čo presne skúmajú. Možno, že tu ide o asymetriu informácií, ktorá je taká veľká, že je ťažké sa vlastne si urobiť obraz o celej tejto veci. Ale myslím si, že tu ide o niečo, čo my ako občianská spoločnosť a vy ako európsky politici, Európsky parlament, mali by sme pomôcť podporovať tieto snahy a mali by sme takisto e, venovať viac úsilia tomuto na národnej úrovni, kde sa rozhoduje o rozpočtoch a programoch na sledovanie. Otázka, ktorá tu odznela, aké sú európske štandardy. Myslím si, že toto je presne to, čo o čom treba hovoriť, to je naozaj úder kladivom po hlavičke. Je to trefa do čierneho a naozaj európsky občania majú prečo byť znepokojení, pretože prax, s ktorou e, operujú, postupujú sledovacie agentúry výzvedná služba a majú znazreteli, že sú to tajné služby, že majú veľké právomoci, toto všetko naznačuje, že by mal možno vzniknúť európsky proces, v rámci ktorého by sa vlády mali pokúšať identifikovať a dohodnúť sa na štandardoch. Identifikovať štandardy a programy a preskúmať aj to, či je rešpektovaný dohovor, spomínaný dohovor. Týmito všetkými aktivitami, ktoré vyvíjajú spomenuté služby. Neviem, či sa však vlády chcú do takéhoto postupu dať, či si chcú takto páliť prsty. Otázka pána Kirkhopa na technologický vývoj, jeho rýchlosť, na rozvoj technológií. Naozaj máte plnú pravdu, Ide to, tu o takú evolúciu technológie, ktorá sa je dynamická, ktorá je, ide stále dopredu. A Národná spravodajská služba teraz bola obnažená istým spôsobom a vidno, ako pokrivkáva justičný dohľad a dohľad nad spravodajskými službami za rozvojom technológie, ktoré používajú spravodajské služby. Ak chceme e, si premyslieť, aké riešenia by boli vhodné na takúto situáciu, možno tento systém záruk a poistiek, ktoré by mali byť v rovnováhe a ktoré by mali byť zabudované do systému, možno, možno tento by mal fungovať lepšie, pretože on nefunguje, nevyvažujú sa vzájomne rozličné rizika. A ďalšia otázka z vašej strany. Finančné aspekty celej veci a operovania e, Národnej bezpečnostnej agentúry. Áno, poprosím, hovorí predsedajúca, ale možno by bolo zaujímavé keby sme sa dozvedeli o celom obraze, ako vyzerá. E, otázka pani Jens. Ešte je zaujímavá. Myslím si, že som na ňu odpovedala v poriadku. Hovorili ste o tom, aké poistky a aké záruky sú v systéme. Odhalenia o praktikách Národnej bezpečnostnej agentúry preukázali, že nie je dostatočne kontrolovaná, že dohľad je nedostatočný justičný a parlamentný dohľad nad aktivitami NSA je nedostatočný. O tomto je celá vec. Kongres nebol informovaný o aktuálnom vývoji, súdy neboli schopné poskytovať taký dohľad, aký bol potrebný. A čo sa týka európskej strany, nevieme, či sa situácia zlepšila alebo zhoršila. Ja si nemyslím, že by niekto disponoval takouto informáciou. Skúmame to, snažíme sa to dozvedieť, ale zatiaľ veľmi ťažko k tomu, čo si povedať. Chcem ešte zdôrazniť jednu vec. To však neznamená, že neexistuje ekvivalencia medzi schopnosťami a zdrojmi na jednej strane, ktoré, ktorými disponujú spravodajské služby v Európe a ktorými disponujú spravodajské služby v USA. Samozrejme, USA sú v jedinečnej pozícii, ale majú aj jedinečnú výraznú zodpovednosť. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Teraz prechádzame k druhému kolu otázok. Jedine, že by... Prepačte, ja som vás dobre nepočula. Nech sa páči, vy máte slovo. Ďakujem. Občianská spoločnosť v Spojených štátoch je presvedčená, že mechanizmus, ktorým e, sa vykonáva dohľad nad spravodajskými sledovacími službami, zlyhal. Spravodajské služby neskladajú účty, nemajú komu. Tieto mechanizmy nie sú dostatočne silné. A teraz stojíme pred týmto faktom a nevieme, čo s tým robiť. Výbory pre spravodajské služby na sledovanie spravodajských služieb, ktoré presne na tento účel boli vytvorené, aby sledovali činnosť politicky sledovali činnosť spravodajských služieb, o tom vedia. Vedeli o tom už dávnejšie, ale o tom nehovorili tieto výbory a mali možno pocit, že to jedného dňa praskne. Senátor Wyden, jeden z popredných kritikov programu Section 215 predpovedal, že raz sa to objaví a že ľudia budú šokovaní, keď sa to dozvedia a ich to vyvedie z miery. A presne to sa stalo. V jednom prípade výbor pre službami snemovne ľudu jednoducho neupovedomil zástupcov Senátu o tom, na, čo sú, na čo majú mandát, čo by mohli urobiť, aké autorizačné poistky sú zavedené a myslím si, že to je neuveriteľné. Ďalšia vec, schváľovanie dohľadu nad spravodajskými službami. Toto takisto e, tápalo v temnotách. Vôbec sa nevedelo, aké spravodajské služby sa vykonávajú, ako nad nimi dohliadať. keď bolo známe, že existujú databázy, napríklad e, zoznamy telefónnych čísel sa zneužili. My budeme skúmať iba to, či sa e, dodržala ochrana súkromných údajov. A potom, keď sa do toho išlo hlbšie a potom sa zverejnili e, odhalenia, že sa to ignorovalo skôr, ako že by sa podľa toho postupovalo. To znamená, že tu Súd zlyhal, pretože nebol schopný dôsledne vykonávať dohľad. Jediný spôsob, akým vykonávať dohľad náležite a zároveň byť obmedzený zákonne, spočíva v tom, že zákon neumožnil by takúto masovú, takéto masové sledovanie elektronickej komunikácie, aká sa udiala. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Ako som povedala, teraz sme v druhom kole otázok trošku meškáme, preto by som rada poprosila každého, kto sa prihlási o slovo, aby bol stručný a aby naozaj nikto nehovoril dlhšie ako dve minúty. Keby ste mohli kratšie, to by bolo ešte lepšie. Mám dve žiadosti o slovo. Pani Zipel, Gomez, pán Hojnoc a pán Bronz. Chce ešte niekto sa vyjadriť? Pani Morvaj? Nech sa páči, tým ukončujem zoznam. Pani Zipel. Thank you. A ďakujem, pokúsim sa hovoriť stručne. Myslím si, že pán Jepesen e, vo svojej odpovedi povedal dôležitú vetu, keď poukázal na to, že mechanizmy na dohľad a kontrolu treba vždy prispôsobovať. A podľa mňa v posledných rokoch to bolo trestuhodne zanedbané. To sa ukázalo po 11. septembri. A teraz, keď sa pozrieme na rozsah dohľadu, tak e, človek musí získať dojem, že komerčné záujmy sú v úplnom stredobode, zatiaľ čo práva občanov sú stále zatlačené na okraj. Otázkou teda je, ako máme možnosť bojovať proti tomu. Na začiatku ste hovorili o tom, že e, proti vlastníckému zákonu, proti FIZE a iným zákonom e, bol určitý odpor a bolo sa treba pozrieť aj na právny základ jednotlivých zákonov. A preto moja konkrétna otázka je, či vidíte nejakú šancu urobiť takéto overenie a kontrolu zákonov a potom prispôsobiť ich súčasnej situácii? ďakujem, pani Gomez. Áno na Twitteri som e, čítala, že e, brazilský prezident e, hovoril na UNGA pred prezidentom Obamom a hovoril o tom, že tento dohľad je nielen nezákonný, ale úplným porušením medzinárodného práva. Chcela by som sa opýtať, či naozaj došlo k tomuto zlyhaniu dohľadu v americkom kongrese. Nebolo to preto, že by tam nebol ten mechanizmus, ako nám práve povedali pán Jepesen a pán Nojem. Bolo to preto, že tu došlo k určité politickej naivite, došlo k určitému cynizmu, makiavelizmu k zlyhaniu bezúhonnosti, e, pretože na to boli predsa vytvorené spravodajské výbory, spravodajské organizácie a totálne zlyhali. Čo sa dá urobiť, aby sme zabezpečili, že na národnej úrovni a na európskej úrovni budeme mať podobný systém, ktorý však nemáme. Možno niektoré národné parlamenty niečo také majú, ale myslím si, že väčšina našich národných parlamentov nič také nemá. Ak náhodou majú, tak uh, to nefunguje. Takže čo môžeme urobiť? aby sme zabezpečili, že tieto inštitúcie a organizácie budú robiť naozaj to, čo... Nech sa páči, pán Reynolds. Eh, ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu a domnievam sa, že je to naozaj veľkou cťou, keď sa tu pripisuje Európskemu parlamentu zvláštna úloha naozaj si myslím, že iba málo parlamentov sa s takouto intenzitou venuje tejto téme. Veľmi sa teším, že máte takúto požiadavku, aby sme viedli e, transatlantický dialog v týchto otázkach, ale sú to aj politické otázky. Ide o to, ako e, dostať pod kontrolu tieto nové technologické možnosti a mňa naozaj zaujíma tento transatlantický dialog. Chcel by som vedieť, e, ktorí aktéry by tam boli, aké témy by sa tam preberali a akú úlohu by dostala Európa v otázke ochrany osobných údajov, čomu sa momentálne venujeme. Ďakujem, pán Brons. Áno. Zber údajov, predovšetkým osobných údajov, je vždy zásahom do e, súkromia osôb, pretože som zistil, že ono menej tajomstiev, než som kedy chcel mať. Ale my e, cítime tento zásah do súkromia, keď sa spravodajské informácie používajú na iné účely, nielen na boj proti terorizmu. Pokiaľ ide o využitie týchto údajov, tak to je o mnoho o dôležitejšia otázka, než len jednoduchý zber. Pred dvoma, troma týždňami som sa pýtal pána Applebama, či naspierané informácie sa používajú iba na politické boje eh, v rámci štátu a medzi štátmi a použil, eh, potvrdil mi, že áno, je to tak. A okrem toho mi povedal, že je tu program COINTEL, eh, ktorý sa zaoberá politickými bojmi a vôbec sa nezaoberá bojom e, proti terorizmu. A potom mi potvrdil, že aj nesprávne informácie by sa mohli použiť na obhájenie e, agresie niektorých štátov, čo je teraz veľmi aktuálna téma. Eh, pán som povedal, že nazbierané informácie by sa nemali používať na ovplyvnenie politických eh, vecí alebo kampaní v štátoch alebo medzi štátmi, pokiaľ nesúvisia s terorizmom. Ďakujem veľmi pekne. Pani Morvaj, posledná rečnička. Ďakujem veľmi pekne. Eh, ďakujem pekne. Ja som rada, že mám možnosť položiť túto otázku, ktorá môže reformulovať inak e, otázku mojho predrečníka. Pokiaľ ide o e, tieto údaje, ktoré sa ilegálnym spôsobom zbierajú, na čo sa používajú takéto údaje o európskych občanoch a ako sa používajú na základe e, súčasných dôkazov. Ja som už bolo tu spomenuté, že peniaze nemajú veľkú úlohu, pretože spoločnosti, firmy, podniky, ktoré e, boli do tejto práce zapojené, ktoré dodávali e, a realizovali dodávky americkým orgánom, dostali len malé peniaze. Ako je potom možné, že sú tu dôveryhodné osoby, ktoré zverejnili, zabudla som na ten zdroj, ale môžem ho pohľadať, že kongres e, spôsob, akým hlasuje, nie je nehlasuje kongres na základe to pri, príslušnosti k skupinám, ale skôr na základe sum, ktoré dostávajú v kampani a najmä na základe sum ktoré dostávajú od týchto podnikov alebo spoločnosti alebo firiem, e, ktoré boli e, do, vlastne istým spôsobom e, zapojené do tohto dohľadu. Veď ja neviem, no Snad nás e, nebudete brať za imbecilov. Edward Snowden nám odhalil tieto informácie a chcem sa spýtať, ako chce Európska únia v budúcnosti e, tieto údaje chrániť. E, chcela by som vás teda obidvoch požiadať, aby ste odpovedali na tieto otázky. A keďže už sme preťahli čas, ktorý sme mali k dispozícii, buďte prosím vás struční, pretože nás čaká ďalšia videokonferencia. Nech sa páči, máte slovo. Najprv pán Jepson. Chcete sa najprv eh, venovať tým americkým bodom? Nie, nech sa páči, začnite vy. Dobre. Eh, pokiaľ ide o eh, komerčné, obchodné záujmy, z toho, čo vieme, v tejto chvíli sa nezdá, že by za aktivitami NSA boli nejaké obchodné záujmy ale pravdepodobne je to jeden zo spôsobov, ako skúmať aktivity NSA. Bude to zrejme cez ten obchodný dopad. Americké internetové spoločnosti e, cítia, že už strácajú dôveru zákazníkov na celom svete a to ich bolí. Pokiaľ ide o transatlantický dialog, a o to, ako dať dohromady vlády do jednej miestnosti, to je dobrá otázka. Myslím si, že v tejto chvíli nemáme na to odpoveď. Neviem, ako budeme motivovať vlády, aby viedli takúto diskusiu. No, to bola otázka, myslím si. Ako by sa kongres a parlament mohli dať dohromady? Ale tá rozprava prebieha, ak sa nemýlim. Dobre. Môžeme iba pozbudzovať a podporovať takúto rozpravu. A pán Bronza, posledná pani rečnička, pani Morvaj, takisto hovorili o veľmi dôležitej téme, teda čo vidíme vo všeobecnosti, keď skúmame e, tieto spravodajské systémy, je, že sa stále znižuje e, tá stena, ktorá bránila využívanie týchto informácií na iné, než, e, na iné účely než na boj proti terorizmu. A myslím si, že teraz by som už skončil a požiadam Grega, aby sa vyjadril. Nech sa páči, pán Nojčím. Mám iba niekoľko pripomienok minimalizačné smernice, ktoré sa týkali programu PRISM, stanovovali, že pokiaľ ide o občanov iných štátov než je USA, nazbierané údaje môžeme využiť pre akékoľvek zákonné účely. To znamená, že to slovičko zákonné účely je veľmi dôležité a kongrese sa objavujú snahy, aby sa zaviedli aj nové využitia. A súhlasíme s tým, že by tu nemali byť nejaké finančné stimuly pre e, firmy, aby zbierali údaje. Mali by byť zaplatené za zber údajov, ak ich o to požiadame, ale nemali by dostávať peniaze za to, že budú využívať tieto informácie na iné účely, a nebudú zachovávať súkromie občanov. E, mali by tie informácie využívať iba na účely, ktoré stanoví vláda. Mala by tu byť väčšia transparentnosť, pokiaľ ide o spôsoby využívania týchto informácií a americký kongres by mal pokrývať iba náklady na samotný zber a využívanie týchto informácií, ale e, viac peňazí by sa do toho nemalo dávať. Pokiaľ ide o to, prečo zlyhal ten dohľad, tak e, to môžem zhrnúť jedným slovom. Nedostatok transparentnosti. Napríklad objavili sa tu určité kritické stanoviska, ale komu boli písané? Boli tajné, boli určené e, pre spravodajské inštitúcie, voči ktorým e, viedol konania súd Fisk. Potrebujeme tu naozaj väčšiu transparentnosť a kongres, myslím si, že v tomto ohľade už urobil viac než e, iní aktérie a vkladáme do toho nádej. A myslím si, že stanoviska súdu FISK by mali byť zverejňované. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám obidvom, pán Jeppesen aj pán Nojúčim, za to, že ste sa k nám pripojili z druhej strany Atlantiku. Všetkým vám ďakujem a tým sme ukončili tretiu časť dnešného jednania. Teraz prechádzame štvrtej časti nášho dnešného jednania a to je efektívnosť dohľadu pri boji proti trestnej činnosti a terorizmu v Európe. Očakávame ďalšiu videokonferenciu, neviem, či sa vám už podarilo spojiť. Počkajte prosím minútu a medzi tým vám vysvetlím, koho budeme počúvať. Pán Reinhard Kreisel z Viedne je koordinátorom projektu IRIS. Je to výskumný projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie a IRIS znamená zvyšovanie e, vytrvalosti dohľadových e, spoločností, zvyšovanie robustnosti dohľadových e, spoločností a pán Krajsel nám povie niečo o tom. Počujete nás? Áno, počujem vás, počujete vy mňa, áno, počujeme vás veľmi dobre. Takže vítajte na zasadnutí výboru LIBE v Európskom parlamente. Okamžite vám odovzdám slovo, pretože ste museli chvíľu čakať a vypočujeme si najprv vašu prezentáciu a potom vám položíme otázky, budete mať príležitosť zodpovedať. Takže nech sa páči, um, máte slovo. Ďakujem pekne, že ste mi dali príležitosť, aby som sa vám prihovoril a povedal vám niečo o projekte IRIS-S. Je to projekt, ktorý založilo DG Research. Má zvýšiť odolnosť spoločnosti voči spravodajským službám, ktoré sú pod dohľadom a pr- proti dohľadovým aktivitám. Mám tu tri problémy, s ktorými by som sa chcela s vami podeliť pri e, tomto dohľade a sledovaní, boj proti zločinnosti, boj, boj proti terorizmu, ale takisto sa tieto mm, aktivity dajú vykonávať politicky korektným spôsobom, nemusia byť vždy vnímané negatívne. Vychádzame z predpokladu, že žijeme v spoločnosti, ktorá je sledovaná, ktorá je pod dohľadom. To znamená, že občania a spoločnosti sú ako keby hybridná ľudsko-technologická zmes, ktorú je možné sledovať, takýto je ontologický status, ktorý máme. A tieto e, sledovacie spoločnosti vlastne sami seba umožnia sledovať, pretože je o nich toľko údaj k dispozícii a je možné tieto údaje spracovať. E, technológie, aké sa používajú, na boj s terorizmom. Tieto technológie, rozličné technológie sa dajú využiť, aby sa identifikovali, lokalizovali a vysledovali jednotlivci. Dajú sa používať aj na účely triedenia spoločnosti, filtrovania e, tovarov, služieb a takisto sa dajú použiť na, pre organičné v trestnom konaní, na presadzovanie práva v praxi. Jednotlivé technológie ktoré na, môžeme nazývať už teraz e, skupiny technológií assemblages, pretože nejde vždy o jednu technológiu, ale poprepájané siete, ktoré, vedia, ktoré majú veľkú výkonnosť. Dohľad alebo sledovanie e, spoločnosti znamená, že alebo robí sa za účelom, že by malo byť lepšie možné chrániť spoločnosť pred zločincami, ktorí sa takto odhalia takýmto sledovaním. Keď má človek meno osoby, tak dá sa zadať do systému a systém vypluje množstvo informácií o tejto osobe, pretože sme spoločnosť pod dohľadom všeobecné charakteristiky, ako napríklad eh, ak, z akých pomerov pochádza, čomu verí, aké má náboženstvo. Táto osoba zistíme o nej profesné údaje, čomu sa venuje, kde pracuje. A potom, keď sa zakategorizuje takto osoba, tak sa môže začať eh, sledovanie a zistiť viac o tejto osobe. Máme tu využitie sledovania občanov na jednej strane, ak sa zistí, že niektorý e, občan vyhovuje istému profilu hľadaných e, osob, ktoré sú vyhľadávané, tak sa vyčlení a toto je vlastne jadro spravodajskej práce. Lenže tu vznikajú mnohé podozrenia. Napríklad sa odhalí istá skupina, ktorá má istý profil a začne sa sledovať. Lenže keď prejdeme na druhý pól, sú to stále iba podozrenia, sú to stále iba typy osôb, iba isté profily, opakujúce sa vzorce, ktoré sledujete. A to je problematické, že sa to istým spôsobom našíva na skupiny. Nejde tu o jednotlivcov, ide tu o skôr o podozrivé objekty, je tu o problematické situácie, e, nejde tu skôr o, jedno, nejde tu o jednotlivcov, ktorí by niečo konkrétne spáchali. Ide tu skôr o vytipovávanie problematických možností. Keď sa agent, ktorý sleduje, rozhodne, že sa chce zacieliť na istú skupinu alebo na istú osobu, e, technológia mu to uľahčí a keď vyčleníme nejakú osobu z davu, tak potom The typical situation for law enforcement is to um, identify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 sme preťahli ten čas venovaný tomuto bodu o niekoľko minút, takže týmto by som ukončila vašu prezentáciu. A Klod sa už zdal svoje možnosti klásť otázky. Takže aby sme dodržali časový limit, tak sa pozriem na dvoch tieňových spravodajcov. Chcete položiť otázku? Mám tu ešte niekoho, kto sa hlasí o slovo. A vy? spravodajcovia, dvaja sa hlásia o slovo. Pán Fos, chcete položiť otázku ako tieňový spravodajca? Prepačte. Po nemecky alebo po anglicky? Môžete aj po nemecky. Mám dve otázky. Prvá sa týka dohľadu vo väčšom rozsahu. Týka sa to aj súkromných spoločností, e, ktoré momentálne sa analýzujú. dopodrobná alebo nie. A po druhé, nemáte náhodou dojem, že tak či onak sa viac zachádzame v tomto svete dohľadu, pretože s každou technologickou novinkou sa rozširujú aj možnosti zasahovať do súkromnej sféry. Ďakujem. Pani Ernst ako tieňová spravodajkynia a potom pani Zipel a pán Bronz. Navrhujem, aby sme týmto skončili kolo otázok. Takže pani Ernst, áno, ja budem veľmi stručná. Ďakujem veľmi pekne. Ako by sa dala zmeniť logika? Aby sme tento krok mohli vziať späť, ktorý sme urobili v tejto oblasti dohľadových spoločností. Čo by sme tu mohli urobiť, aby sme e, zvýšili dôveryhodnosť, ale pritom aj pomohli v boji proti e, trestnej činnosti a terorizmu. A po druhé, kontrolné mechanizmy v súvislosti s dohľadom. Možno by ste tiež mohli k tomu e, povedať, pokiaľ ide o parlamentné, ale aj spoločenské možnosti. Tu sme naozaj zlyhali, ale ak vidíte možnosti do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, pani Zipol. Ja sa obmedzím iba na jednu otázku. Hovorili ste o nebezpečenstve toho, že otvorené debaty už nebudú možné. Takže moja jediná otázka je, či toto E, bude mať nejaký vplyv aj na súkromný život osôb. Za každým, keď pôjdem na internet, na sociálne siete alebo mimo toho, so všetkým tým videodohľadom, domnievamte sa, že aj vo veľmi súkromných situáciách e, ľudia zmenia svoje správanie, ak budú vedieť o všetkých týchto masových dohľadových opatreniach. E, ďakujem, pán Brons. Aký podiel plánovaných teroristických útokov e, boli odha- odhalené a akému podielu sme zabránili vďaka týmto dohľadovým opatreniam a dalo sa to pripísať tomu, že tí teroristi boli neschopní alebo tomu, že e, tí, ktorí pracovali v teréne, boli veľmi pozorní. A ja mám tiež otázku, ak meriate efektívnosť čohokoľvek, v tomto prípade efektívnosť dohľadu, tak to môžete merať iba na základe stanoveného účelu a nákladov. Ak je ten účel veľmi rozsiahly, ako môžete merať efektívnosť? A ak neviete, aké sú náklady, to je veľmi ťažké merať túto efektívnosť. A keď nedostávate informácie od spravodajských organizácií, od, o útokoch, teroristický útok, ktorým e, sa zabránilo, ako vôbec môžete merať túto efektívnosť dohľadu? Takže dostali ste 5 otázok alebo otázky od 5 ľudí, keby ste mohli na všetky odpovedať naraz a potom ukončíme toto sedenie. Uh, Začnem od konca. Uh, ako sa teda dá merať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 vocabulary or conceptual background to really understand this. Um, can, can, the logic... can, I, can I ask you to... Uh, môžem vás požiadať, aby ste to rýchlejšie ukončili, pretože tu už máme nachystaného ďalšieho rečníka. Prepačte, ale musím sledovať čas. What can be done to change the logic uh, in parliamentary terms? Uh,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 ale máme problém s časom a uvedomujem si ako predsedajúca, že pri videolinku sa nedá diskrétne pokynúť rečníkovi alebo drgnúť do ňoho. Ja sa cítim ešte horšie ako zvyčajne, keď prerušujem ľudí. Je to nezdvorilé, prepačte, ale ďakujem, že ste nám odpovedali na naše otázky. Ďakujeme. A teraz prechádzame k poslednej, eh, poslednému bloku. Je to blok 5 bude tu pán Kasper Bowden. Mnohí z vás ho poznáte z predchádzajúcich zasadnutí. Pán Bowden pre Európsky parlament pripravil štúdiu. Máte túto štúdiu vo vašich zložkách. Volá sa Programy masového dohľadu USA a dopad na základné práva občanov Európskej únie. Krátky úvod k tomuto spisu. Nie? Nedáte nám žiadny? krátky úvod? Bude to dlhý úvod? Nebudem vôbec nehovoriť. Nebudem vôbec hovoriť o úvode. Takže poznámka mimo mikrofónu. Pán Bowden, možno pre tých z nás, ktorí sme si to ešte neprečítali, ja samozrejme som si to prečítala, hovorí predsedajúca, ale niektorí ľudia si ešte neprečítali váš dokument. Keby ste mohli veľmi, veľmi, veľmi krátky úvod, dvoj minútový, aspoň tie hlavné závery. Niektoré témy sú známe mnohým, ale niektoré nie. A teraz potom budú otázky. Nech sa páči. Ja som sa rozhodol, že nepríjmem tento prístup, lebo vo februári som bol na komisii a táto správa sama o sebe je veľmi stručná a keď si ju niekto prečíta, tak e, sa dozvie, čo bude potrebovať. Ja si skôr zvolím prístup, kedy sa zameriam a sústredím na niektoré konkrétne veci v texte, možno na tie, na ktoré by sa tento výbor mal tiež zamerať a potom si môžete prečítať celú správu, keď budete mať na to čas, pretože sú tu veľmi dôležité témy a možno, že to bude produktívnejšie, keď sa zameriame iba na niektoré konkrétne veci. Jasné, že aj prídeme o niečo pri takomto prístupe, ale podľa mňa to bude efektívnejšie využitie času, než sa pokúšať zhutňovať ešte viac, čo už je zhutnené v tejto správe predsedajúca. Nech sa páči, závisí to len od vás, aký prístup zvolíte. Predovšetkým by som chcel poďakovať parlamentu aj komisii za príležitosť. Mohol som pripraviť túto správu, ktorá sa venuje aktivitám USA a Národnej bezpečnostnej agentúre USA medzi týmito existuje istý vzťah a vzťah s niektorými členskými štátmi EÚ, ktorý som neskúmal v mojej správe. Úvodná poznámka. Viem, že ma vždy vnímajú ako bývalého hlavného poradcu Microsoftu, ale aby som rozptýlil akékoľvek prípadné pochybnosti, e, nie je žiadny vplyv medzi mojimi vlastnými názormi a názormi Microsoftu, ak by náhodou bol niekto pod takýmto dojmom, je to nesprávny dojem. Myslím si, že prvé pozorovanie, ktoré by som urobil, je všeobecné e, pozorovanie, pán Brons to nedávno spomenul. Ide tu o zber údajov, ktorý je menej dôležitý ako ich využitie. Ja s tým nesúhlasím. Dôvod, pre ktorý nesúhlasím, ilustrujem v nasledovnom. Odkedy Snowden odhalil mnohé fakty, verejná mienka sa zmenila. Teraz už ľudia chápu, že ľudia, ktorí majú vplyv v spoločnosti, novinári, politici, ľudia, ktorí sú v organizačnej hierarchii, vedia, že NSA, Národná bezpečnostná agentúra USA, pravdepodobne vie všetky osobné tajomstvá, ktoré zverili elektronickým médiám, možno za ostatných 10 rokov. Nevieme totiž, ako dlho sa toto deje. Myslím si, že tak, takéto vedomie vytvára destabilizovanie demokracie, pretože teraz verejná mienka musí brať e, do úvahy situáciu, ako keby niekto im nazrel cez plece a keď píše e-mail, tak si možno ľudia povedia, píšuc e-mail, možno by som toto napísať nemal, možno toto bude niečo, proti, niečo proti záujmom zahraničnej americkej politiky. Takže je tu isté zvažovanie na úrovni občana, a už teraz je tu vplyv Snowdenových obvinení. To je jedno, či to existuje alebo nie. Ak verejnosť verí, že to existuje, tak potom to akoby existuje, pretože ľudia sa správajú podľa toho, čo Snowden odhalil. Nikdy dovtedy sme nemali v takom rozsahu odhalenie pravidel e, práce tajných služieb. Existuje desiatky tisíc dokumentov v Snowdenových materiáloch, o ktorých Snowden ešte nepísal a ktoré sa ešte nezanalizovali, takže je dosť dobre možné, že téma, o ktorej sa píše v tejto konkrétnej správe, bude možno nepodstatná, keď prídu ďalšie odhalenia. Prístup, ktorý som zvolil pri príprave mojej správy, bol, že som dal istý kontext, istú perspektívu veciam a spomenul som aj politicky, politické podhubie ostatných rokov. Na strane 8 prvou témou, na ktorú by som rado priamil pozornosť tohto výboru, je čosi, čo sa často prehliada. Je to riadenie súkromia. Zákony o ochrane súkromia totiž fungujú, pretože keď sa pozrieme na veci z odstupu, všimneme si niečo zvláštne pri za ochrane údajov, pretože keď existuje takýto zákon, ako keby odoberal základnú Mm, moc z rúk jednotlivca, pretože ako náhle od odošle nejakú informáciu o sebe do elektronických systémov, nemôže človek, ktorý odoslal takúto informáciu, už namietať, aby sa tento konkrétny údaj nenakopíroval do elektronických systémov a databáz tisícok organizácií a dokonca aj do inej jurisdikcie. Keby musela takáto osoba odkliknúť alebo odfajknúť e, každý, súhlas s každým kopírovaním, tak by to asi nebolo v praxi možné, pretože sa kopíruje tisícnásobne. V praxi to elektronické systémy umožňujú a potom vzniká aj pravdepodobnosť, že sa s týmto údajom nejako naloží a takisto sa zvyšuje pravdepodobnosť, že tento proces môže ublížiť individu, ktoré dalo túto informáciu do elektronického priestoru. Od odhalenia e, Snowdenových informácií si musíme klásť zásadné otázky na intelektuálnej báze o zákonoch o ochrane súkromia. Ďalej, keď listujeme správou, chcem by som, chcel by som vás upozorniť na stranu 13, e, ktorá hovorí o x, k, x až k indexovaní. Je to trojdňový buffer, to znamená vyrovnávacia pamäť, v ktorej sa skladujú údaje na 150 fyzických miestach v rozličných databázach a tieto indexy majú názvy, IP adresy, cookies, webmaily, chat e, názvy, ktoré ľudia používajú, dĺžku toho, aký čas strávili na internete, na rozličných web stránkach. Už len tento opis, e, ktorý sa možno zdá byť suchý, dáva vzniknúť obrovskej, obrovskému priestoru na masové sledovanie takého rozsahu, aké doteraz sa nikdy nepozeralo. To znamená, že aj retrospektívne v čase analytikovi dávajú takéto e, obrovské množstva nahromadených dát možnosť urobiť profil správania sa takéhoto jednotlivca, ktoréhokoľvek jednotlivca na celom svete. Okrem samozrejme Američanov, a aj to nie je tak celkom pravda, ale k tomu sa ešte vrátime. Ďalší zaujímavý bod je, uh, Strana 14. Bull Run je program, ktorý bežal v americkej bezpečnostnej agentúre už 10 rokov a mal prelomiť šifrovacie postupy používané na internete matematickými technika, buď matematickými technikami alebo inými technickými prostriedkami, napríklad ob, obchádzaním používania kľúča alebo tým, že sa priamo oslovili e, tí, ktorí vytvorili šifru. Možno, že toto spôsobilo najväčší šok medzi e, komunitou technikov a všade vo svete analytici a odborníci na bezpečnosť údajov, ktorí sa teraz pokúšajú zistiť, ktorý systém by mohol byť už odšifrovaný, ktorého šifra kód by mohol byť prelomený, ale oni stále tápajú v tmách. Niektorí novinári, ktorí majú prístup k týmto informáciám, ja osobne teda nie, nemôžeme očakávať, že dostaneme podrobnejšie údaje o prelomení tejto internetovej šifry. Máme pred sebou okamžitý problém. Vieme, do akej obrovskej miery je systém, ktorý sme ešte pred pár mesiacov pokladali za bezpečnosť bezpečný. bezpečný nie je, ale nevieme, ktoré časti systému sú bezpečné a ktoré nie sú a nemáme ani spôsob, akým by sme to zistili. Ďalší zaujímavý bod nájdete na strane 18. Je to e, zhromažďovanie informácií v zahraničí s pravodajskou službou. Je to v podstate program PRISM, bol založený v 78. Existuje aj zákon, zákon FISA, a nič sa od 78. v tomto zákone nezmenilo. Zákon o zahraničnej bezpečnostnej službe zostáva v platnosti. Ide tu o dve úrovne definícií, je to dosť zložité. Ak chcete, je to iba jedna desatina celej definície o informáciách, ktoré sa týkajú zahraničnej bezpečnostnej služby. Ja vám to prečítam. Citujem, sú to informácie, ktoré vychádzajú z organizácií, ktoré pracujú v zahraničí alebo na zahraničnom území, informácie, ktoré sa týkajú alebo ak sa týkajú amerického občana, tak je nevyhnutné, aby sa týkali zahraničných záležitostí Spojených štátov amerických. Koniec citátu. A toto je obrovsky široká definícia. Akýkoľvek údaj, ktorý sa môže týkať zahraničnej politickej situácie USA, môže byť relevantný, pretože uh, teraz môžeme aj úplne normálne demokratické aktivity občanov onálepkovať ako potenciálne nebezpečné pre americkú zahraničnú politiku. Zaujímavým faktom je, že nič nemáme podobné k tomuto pred uh, už, už celé roky. Nie sú žiadne súdne uh, rozsudky, nie sú žiadne vysvetľovacie vyhlášky, vôbec nič k tomuto za ostatných 40 rokov neexistuje napis, v písme zachytené, čo to vlastne znamená. Uh, Eh, máme predpokladať, že to je iba politická, eh, politické sledovanie, že to je kontrarozviedka, že to je politická špionáž a ostatné nie. V rámci tohto, tejto definície si môžete všimnúť diskrimináciu podľa národnosti, pretože iba americkí občania sa tu tešia istej ochrane. Ak však nie ste americký občan, tak stačí, aby iba náznakom sa vaše aktivity týkali zahraničnej e, situácie USA a už vás môžu, pretože ste inej národnosti ako americkej, sledovať. Takže to môžeme nazvať dvojitou diskrimináciou, pretože americkí občania sa tešia istému stupňu ochrany a ostatní e, majú smolu. Ja neviem, či je v európskom zákone akomkoľvek európskom zákone niečo podobné, pretože podľa mňa to porušuje ľudské práva. Ja som to neanalizoval z hľadiska ľudských práv, ale podľa mňa každý odborník na ľudské práva by vám povedal, že to je nezákonné podľa európskych dohovorov. Teraz iba stručne spomeniem v bloku 2, aj Greg Nodgem o tom hovoril, že americký trend zamerať sa na reformu e, niektorých právomocí sledovacej služby nám vôbec nepomôže. Tieto reformné úsilia nám určite nepomôžu, pretože ponechávajú nedotknutý e, tý veľkú časť týchto aktivít. Ak hovoríme o kontrarozviedke, niekedy sa zahraničná bezpečnostná služba USA venuje zahra- práve zahraničným mm, subjektom. Ale kritéria kontrarozviedky sú predsa iné. Porušujú aj svoje vlastné definície, svoje vlastné zákony. Ďalej prejdem na stranu 21. Ehm, keď hovoríme o zhromažďovaní informácií zahraničnej bezpečnostnej situácii USA a budeme špecifikovať rámec, v ktorom fungujeme. Hovorí sa tu, že ide o minimalizáciu procedurálnych postupov, ktoré definujú cieľ. Keď si vezmeme cloud computing, ku ktorému smerujeme, a Libe o cloud computingu hovorilo vo februári, a keď si uvedomíme, že teraz zminimalizujeme definíciu cieľa, e, treba si ešte uvedomiť, čo publikoval Guardian a keď si to prečítame, tak ukážeme, že vôbec žiadne obmedzenia, vôbec žiadnu ochranu e, nemá neamerická osoba. To je predpovedateľné. Ja som to osobne predpokladal a je to, presve, je to len potvrdenie toho, že pre neameričanov nie je nič, čo by ich chránilo pred takýmto masovým sledovaním. Strana 24. 24. augusta sa zistilo v liste výboru pre dohľad nad spravodajskými službami amerického kongresu. E, v kurzive tam máte celý odsek, ktorý citujem. A to má veľký dopad na prácu tohto výboru. A vôbec nikde sa tým nikto nezaoberal. Čo sa tu vlastne deje? Eh, Národná bezpečnostná agentúra USA filtruje informácie, ktoré zhromažďuje zo systémov upstream a z ďalších súvisiacich systémov, potom aplikuje 50-percentnú pravdepodobnosť, či sú tieto údaje o Američanoch a údaje, ktoré s 50 pravdepodobnosťou podľa nich sú podľa nich o v zahraničných subjektoch sú podrobené ďalšiemu sledovaniu. Je možné takéto niečo podrobnejšie rozčleniť, že by CIA mala svoju vlastnú súkromnú kópiu filtrovanej databázy a používala by ju na svoje vlastné účely a iní, iné časti bezpečnostnej komunity USA by používali takéto databázy. Predstavte si, k čomu mal prístup Snowden a ešte si predstavte, k čomu nemal prístup, ak naozaj sú celé oblasti ku ktorým má prístup napríklad iba CIA. To je vysoko významné odhalenie, pretože existujú viaceré druhy tajných služieb a niektoré môžu si okopírovať nejakú databázu údajov a iné nie, nemôžu pracovať s takouto databázou, pretože filter, ktorý bol nastavený, hovorí, že nie, niektorí sú Američania, niektorí sú cudzinci a treba pracovať iba s databázou cudzincov. Ďalšia téma, o ktorej chcem hovoriť, je sú nástroje na ochranu dát, ktoré sa už celé roky pokúšajú chrániť dáta. Jeden taký program je Safe Harbor, pri novom cloud computingu sa tiež vynorili programy na ochranu údajov, ktoré sú ústredné. Lenže sú tu všade diery v takýchto programoch. Za ostatných 10 rokov sa nepodarilo tieto diely zaplatať a možno dokonca sa nechali náročky v týchto textoch lenže to znamená, že národná bezpečnosť členských štátov EÚ má diery. A čo to znamená pre národnú bezpečnosť USA? Ďalšia fráza, ktorá e, sa vy, ktorá vytanie na mysli, je zákonne, zákonom viazané e, kroky. To znamená, že človek musí konať iba podľa zákona. Je to naozaj v Amerike tak? bude tento výbor sa snažiť preskúmať dokumenty spred desiatich rokov, ktoré naozaj analizujú, kto rozhodol a či rozhodol v dobrej viere o nejakých konkrétnych veciach. Alebo či to bola, e, či niektoré veci sa prehliadli náročky, alebo dokonca boli tam spoluvinici v tom, že zostali v systéme diery. Ja som sa venoval o tejto téme na strane 24 na konci a keď prehrnieme stranu, dozvieme sa nejaké odporúčania. Keď som eh, skoncipoval tieto odporúčania, Bol to článok 23, na ktorý som sa sústredil a možno toto bude náš výbor zaujímal, ale predtým ešte som navrhol myšlienku, že veci neboli vždy také, ako ich chápeme. Občania EÚ umiestňujú svoje údaje do zraniteľných priestorov, keď používajú americké servery a americké web stránky. Existuje smernica 9546, v ktorej sa hovorí, že tu vždy má ísť o procedurálny postup informovaného súhlasu, aby sa občania vyhli riziku. Takže už teraz sa vie, že občania Európskej únie by mali byť informovaní o fakte, či práve používajú americký server americkú web stránku a že takáto web stránka môže byť podrobená masovému dohľadu spravodajských služieb EÚ. Možno tu ide aj o strategický prístup, pretože takéto poistky v systéme zabudované nie sú. E, občania Európskej únie nie sú varovaní, nie je tu výstraha, že sú momentálne na americkom serveri a to má svoj politický dopad. Možno, že občania budú celkovo viac obozretnejší, ale ide tu aj o solidaritu a o celú Európsku úniu, ako sa k tomuto postaví. Ďalej v správe spomínam, že hlavný mechanizmus, ktorý máme, je export údajov, ktoré nie sú chránené pred ustanoveniami zákona o vlastníctve Patriot Act a ďalších zákonoch. Takisto mm, program na uchovávanie a ochranu dát Safe Harbor nie je úplne bezpečný. Robí sa to fázovým spôsobom, strategickým spôsobom a nechráni dostatočne. Myslím si, že by bolo prínosom, ak by sme zvážili, e, ako chrániť naše priemyselné politiky v dobe cloud computingu, možno napríklad tým, že by sme mali náš vlastný európsky cloud. Niektoré členské štáty EÚ sa potom dostanú do problematickej pozície a ja k tomu nič viac nepoviem. Článok 42. Ak zvážime fakty, ktoré sa tu objavili. Možno by sme mohli mať výhrady a berme do úvahy, čo bolo povedané na strane 28. Vysoký predstaviteľ Jahu nedávno povedal, že ak by povedal viac o tlaku, mu, ktorému boli vystavení, tak by sa dostala do väzenia za špionáž. Dostala by 10 rokov v bežnom prípade a možno podľa interpretácie súdu by dostala 30 rokov vo väzení alebo dokonca trest smrti. Nehovorím, že to je pravdepodobne, hovorím iba, že takáto trestná sadzba je v americkom zákone. Takže penalizácia, vidíte, že tu vytvárame konflikt zákonov, pretože článok 42 ehm, je iba dvojpercentná pokuta a na strane americkej sú to veľmi závažné vysoké trestné sadzby. Aký je môj návrh? Mali by sme uznať že keď firma nie je v súlade s článkom 42, tak by sme mali aj my v Európe tvrdiť, že toto je veľmi závažný trestný čin. A nie len to pokutovať. Nová právna norma je naozaj na hambu členským štátom EÚ, keď takúto smiešnú pokutu udelia za takýto vážny priestupok. Myslím si, že by sme mali byť explicitnejší pri formulovaní toho, že tu ide o závažnú trestnú činnosť úroveň pokút takisto je veľmi neadekvátna. Ja napríklad odkazujem tu na príklad, ktorý poznám osobne, možno aj iní ľudia. Microsoft si e, musel zaplatiť miliardu dolarov pokuty, pretože tu išlo o monopol a dostali v súvislosti s LAN takúto pokutu, ale celé 10 ročie musel zaplatiť 20 miliónov miliard len cynickou kalkuláciou v rámci svojej obchodnej stratégie. Takéto niečo je naozaj v, v rozpore. Preto som to odporúčal, pretože e, museli by sme porozmýšľať nad tým, ako zvýšiť tú pokutu, aspoň 10 násobne, na nejakých 20 Znie to možno nezvyčajne, ale jednoducho sa dá povedať, že niektoré tieto spoločnosti majú také obrovské e, zdroje, a také stratégie, že z mojich vlastných skúseností viem, že také niečo treba zvážiť. A nakoniec by som chcela povedať, že odkedy vieme o projekte NSA Bullrun mm, na kartografickú, kryptografickú ochranu, a nevieme akú, tak e, momentálne by sa to stiahovalo iba na procesy a nie do dodávateľov bezpečnostných systémov alebo zariadení. Ide o to, aby článok 42 sa vzťahoval v takýchto prípadoch ak by NSA chceli vytvoriť zadné dvierka, a keď nebudú spracovať osobné údaje, budú musieť povedať európskemu regulátorovi, že vytvorili zadné dvierka, pretože to je v rozpore so zákonom a budeme musieť potom e, uvaliť sankcie na tie spoločnosti, ktoré sa rozhodnú skôr pre americké zákony, než pre európske zákony. Takže dúfam, že to, čo som povedal, pomohlo vašmu výboru. Ďakujem veľmi pekne. Začneme našim spravodajcom, pánom Moraesom. Dobre, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade vám ďakujem za vašu prezentáciu. Myslím si, že ste každého zobudili. To bolo naozaj vynikajúce. My sme si u vás objednali túto správu a urobili sme to preto, že sme potrebovali strategické vyhodnotenie celej tejto oblasti. Je to zložitá oblasť a nie každý je odborníkom v tejto oblasti. Potrebovali sme strategickú správu, a vy sám ste uznali, že sa nachádzame v rýchlo sa meniacej situácii a keď aj pripravíme strategické odporúčania a hodnotenia, tak e, tie budú veľmi rýchlo prekonané. E, takže aj takto budeme musieť urobiť a aby sme to urobili, aby sme mali prehľad nad celou situáciou, kým e, robíme toto vypočutie, tak musím povedať, že ste naozaj urobili, čo sa dalo ja som si prečítal iba časti správy. Kolegovia si môžu prečítať celú správu a podľa tej správy teraz vieme, že budeme môcť zrýchliť naše úsilie v oblastiach, ktorých sme predtým úsilie nezvyšili. V 27. ste hovorili o strategických možnostiach pre parlament. Treba tu dosiahnuť politickú rovnovahu a nechcem vopred určovať, ako to dopadne. Ale Samozrejme, môžem sa pýtať na akúkoľvek čas vašej správy, ale domnievam sa, že to, čo ste nám povedali, bolo úprimné a jasné. A išlo predovšetkým o, o to, že čokoľvek dáme do elektronických médií, tak bude to tam, bude to mať dôsledky pre verejný život a bude to mať dôsledky pre e, každú sféru života človeka. Tieto informácie nemôžem využiť pretože sú tam na internete. Ale Teraz sa chcem dostať k odporúčaniam. Napríklad cloud computing. Ak tu bude takáto požiadavka, tak vy hovoríte o vašej správe, že sa to bude robiť. Takže aj v Európe potrebujeme cloud computing. To je to, čo vlastne hovoríte v tej správe. Je to veľmi dobré vedieť toto všetko, pretože aspoň budeme musieť e, urobiť pokrok v tejto oblasti. Je tu vôbec nejaká možnosť dosiahnuť cloud computing v Európe? Viem, čo píšete na Twitter. Hovorili ste o brazilskom e, príklade. A Ana Gomez hovorila o tom už predtým že Brasilčania by chceli nechať tie údaje v rámci svojej krajiny, v e, rámci hraníc svojej krajiny. Ako e, to bude fungovať? Nie je to v rozpore s tým, čo ste práve povedali? Ak sa to stane, nebude to prekonané nejakou inou technológiou? Chcem sa vás opýtať na ďalšie otázky, o ktorých ste hovorili, strategických alternatívach, hovorili ste o šifrovaní. Máme už dôkazy od iných ľudí o tom, že sa informácie šifrujú. Eh, NSA a GCHQ šifrujú informácie. Každý chce šifrovať svoje informácie, pretože to je základ pre poskytovanie informácií. Ale zase všetko ste potom E, dali do rozporu, keď ste povedali, že to je technologická oblasť, ktorá sa vyvíja, ale je tam nejaké odporúčanie vašej správe, ktoré sa zaoberá touto technologickou oblasťou? Je tam niečo užitočné pre tento parlament, e, ktoré čo sa zaoberá touto zložitou technologickou oblasťou? Nechcem podrobne o tom hovoriť, ale chcel som vám iba tak náznakom uviezť, kde bude táto správa pre nás užitočná. A myslím si, že v januári 2014 budeme musieť ukončiť túto správu, e, tak aby sme mohli informovať ďalší parlament, ktorým smerom sa treba ubrať, pokiaľ ide o e, súkromie a bezpečnosť e, osobných údajov. A to bude práca na ďalšie týždne. Axel Foss, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať, bolo to zaujímavé. Mám otázku, či to, čo ste povedali americkým úradom o dohľadových možnostiach, platí aj pre Veľkú Britániu. Dá sa to preniesť aj na Veľkú Britániu. A okrem toho by som sa chcel opýtať, keď uzavrieme príslušnú dohodu s Spojenými štátmi alebo Spojeným kráľovstvom. Neviem, podľa mňa asi nemáme nič podobné s Čínou alebo s Ruskom. Máte vedomosti o niečom takom? Alebo či by sa niečo také dalo urobiť? A potom ste hovorili o nástroji Safe Harbor na ochranu osobných údajov a hovorili ste aj o firemných pravidlách a o článku 42 a o sankciách alebo trestoch. Aj tu v prípade Safe Harbor je e, to otázka dohody. My máme takúto dohodu so Spojenými štátmi, ale s mnohými krajinami takúto dohodu nemáme. Myslím si, že každý z nás je ochotný to zmeniť alebo pochopiť že tam potrebujeme ďalšie dohody, pretože sa dostaneme ďalej s takýmito dohodami. Mali by sme tam stanoviť normu, ale vzhľadom na ďalšie štáty by to možno mohlo priniesť niečo, čo s nimi ešte zatiaľ nemáme. Napríklad Čína. V Číne už každý počítač má vraj integrované špionážne programy. To sú e, síce e, to sa iba povráva, ale vraj je na tom dosť veľa pravdy. Takže nech sa páči. Dobre, ďakujem veľmi pekne za to, že ste e, pripravili takýto náčrt tejto veľmi zaujímavej štúdie. Ja sa zameriam na tri veci. E, v prvom prípade sa e, zameriam na ochranu e, tzv. udavačov z vlastných radov. Aj pre nás je to dôležité odporúčanie. Je to niečo, čo musíme prediskutovať a chcel by som vedieť, čo by bola reálna šanca aká by to bola šanca informovať verejnosť o nezákonnom správaní a akým spôsobom regulovať ochranu osobných údajov. Toto zatiaľ sa mi nezdá, že by to tam bolo veľmi konkrétne uvedené. A druhá vec sa týka priemyselnej e, politiky pre e, cloud computing pre Európsku úniu. To ste uviedli na strane 27. Hovoríte aj o možnostiach správania sa voči tretím štátom. Je to otázka toho, čo môžeme urobiť e, zákonom, ale aj tak by tu bola stále hrozba. Je to šanca, že by sme naozaj mali tento e, typ počítačových e, technológií. Čo považujete teda za najnaliehavejšie? a čo je dôležité pri rozprave s druhou stranou Atlantiku, čo je najdôležitejšie pre nás. A sú tu nejaké pohyby a zmeny v rozprave e, s Američanmi. Môžeme vyvinúť nátlak na Američanov, aby urobili niečo pretože tam dochádza k zmenám, takže bolo by to aj pre nás užitočné vedieť, ako môžeme ovplyvniť e, našich partnerov v e, USA. Pani Ernst, ďakujem veľmi pekne. Mám takéto otázky. E, Prvá rade ma zaujíma celá problematika, ako vy hovoríte, sankcií a trestov už existujú návrhy, ktoré sa riešia aj v našom parlamente, ale to, čo zatiaľ existuje, nie je dostatočné. Musíme začať rozmýšľať v iných dimenziách. Mali by tu byť kvantitatívne, ale aj kvalitatívne možnosti zaviesť e, lepšie opatrenia. Potom musím povedať, že tu nie je nejaká ochrana alebo obmedzenie, keď nie ste Američanom. Ako môžeme vôbec začať tento transatlantický dialog. Tu dochádza naozaj k obrovskému porušovaniu práv, keď človek nie je Američanom. To sa nedá vyriešiť jedným doma alebo tromi opatreniami. Ako môžeme začať tento dialog a ako um, môže byť tento dialog rovnocenný. No a potom, pokiaľ ide o tých udávačov z vlastných radov, tak e, musíme zabezpečiť ochranu takýchto ľudí. K tomu by ste tiež e, mohli e, povedať. No a posledné, na čo sa chcem opýtať, je cloud computing. Uh, je niečo také možné? Ja nie som až tak technicky zdatná, aby som si to vedela predstaviť, ale mohli by ste nám k tomu povedať niečo presnejšie? Ďakujem veľmi pekne. A teraz si dávam e, sama slovo. E, v prvom rade sa chcem opýtať na ten európsky systém cloud computing, pretože to je akési rozporuplné e, celá tá myšlienka toho mraku alebo klaudu e, je taká, že to bude niečo veľké. E, ja nie som za to, aby sme urobili plot okolo Európy a nevyužije všetky nové možnosti, ktoré nám ponúkajú technológie, ale myslím si, že by sme mali akúsi protiváhu e, proti americkej dominantnosti na trhu tak aby sme sa stali dôležitejšími a mocnejšími práve v týchto oblakoch. A keby sme aj mali akýsi plot okolo Európy a mali by sme 100% európsky cloud, tak by to neznamenalo, že by Američania vôbec nemali dosah na tieto údaje. Hovorili sme o tom už veľa raz. Nie je to iba technologická záležitosť, je to právna záležitosť, pretože Každá firma, povedzme, že máme firmu, ktorá je e, členom Európskeho mraku, a keby sme mali kanceláriu, e, hoci len malú miestnosť nametli e, v Spojených štátoch a bola by vo vašej jurisdikcii, alebo keby sme mali čo len aktivity v USA, tak už by to neplatilo. A moja druhá otázka je, podľa vás by bolo možné, aby Európska Komisia využila existujúcu legislatívu na ochranu osobných údajov, aby vyriešila tento problém? Myslím si, že áno. Myslím si, že komisia je príliš placha a nevyužíva plne svoje právomoci. Um, podľa mňa súčasná európska legislatíva na ochranu osobných údajov by neumožnila také praktiky, aké teraz vidíme nová legislatíva by bola lepšia, poskytla by lepšiu ochranu, ale myslíte si, že by nám pomohla aj súčasná legislatíva? A posledná otázka je, či viete o podobných alebo totožných zákonoch v členských štátoch EÚ. Mám totiž to pocit, že Američana obvinujeme zo všetkého, čo robia, ale pritom e, robíme to isté. Že viete o takýchto zákonoch v Európe? Dobre, takže začnem sa otázkou, ktorá sa týka mraku, lebo to je veľmi populárna otázka. E, ja som sa snažil e, predvídať e, tieto otázky na strane 32. A ja ich prečítam, pretože podľa mňa odpovedajú na mnohé z týchto otázok priamo. Ten hlavný fakt, ktorý sa týka spracovania údajov, keď hovoríme o tom raku, tak tu ide vlastne o tisícky počítačov, ktoré majú údaje a spracovajú tieto údaje, namiesto toho, aby ničili tieto údaje. Môžete spracovať údaje len vtedy, keď sú odšifrované, pretože keď sú zašifrované, nemôžete ani len spočítať 1 plus 1. Poskytovateľ služby musí poznať kľúč, takže ak sa údaje ukladajú a uh, šifrujú. Poskytovateľ e, služby musí mať ten kľúč, na základe ktorého sa tieto údaje dešifrujú. A práve e, v tejto chvíli sú tieto údaje zraniteľné, pokiaľ ide o paragraf 702. A v podstate tu nie je ochrana pred NSA. Sú tu mnohé šifrovacie mechanizmy a programy, ktoré sú príliš pomalé na to, aby sa mohli komerčne predávať a nemajú perspektívu. A firmy e, zavádzajú, e, keď e, predávajú tieto programy. Takže jediná obrana by bola zachovať tieto údaje v uzavretom systéme. Aj spoločnosť, ktorá by bola v Európskej únii a keby spolupracoval s Američanmi, tak eh, by eh, to bolo ťažké, hlavne pre takú firmu, eh, ktorá by sa chcela stiažovať a chcela by sa obrátiť na súd. A Európa by nemala byť veľmi ohrozená zákonom, americkým zákonom o špionáži, ale zase si spočítajte, koľko kancelárií, koľko pobočiek majú európske e, firmy v USA. A jedna veľmi známa firma, ktorá je európska, e, spíše vo svojich stanovách, že posiela údaje do USA. Takže už vidíte, tam sa to deje. Sami posielajú údaje do USA. Ale je tu kategorický rozdiel medzi týmito dvoma situáciami. No a potom ďalší bod v tejto oblasti je, že je tu obrovský rozdiel, pokiaľ ide o technickú bezpečnosť a odovzdávaním e, údajov na zlatej tácke Američanom. Je to naozaj obrovský rozdiel e, v rizikách v obidvoch situáciách. Keď sú údaje fyzicky v európskych datacentrách a fungujú na softvery, ktorý je v podstate voľne dostupný a potom medzi tým, že Američania e, sa musia akýmsi spôsobom dostať, musia vlámať k týmto údajom. Pretože v takom prípade musia prekonávať prekažky, ale keď im odovzdávame na tacke tieto údaje, tak e, sa nemôžeme stiažovať. Komisia mala taký e, plán, že chcela vytvoriť ekvivalentnosť medzi týmito dvoma situáciami. Mm, tieto dve situácie mali byť ekvivalentné, teda tá situácia, že budeme dávať mrčam na tácké informácie a druhá situácia, keď tie informácie zostanú e, v Európe. No podľa formulácie nového nariadenia tieto dve situácie už budú rovnocenné. A musím povedať, že pokiaľ ide o rizika, aj laik, nie to odborník, pochopí, že e, tie rizika tam vôbec nie sú rovnaké nariadenie vychádza e, z mylných predpokladov a preto treba urobiť reformu tohto nariadenia. Pretože inak e, budeme ešte viac zraniteľní voči zásahom z USA, než sme teraz. No a teraz, e, pokiaľ ide o ďalšie otázky, tak sa vrátim naspäť. Začal by som otázkou pana Fosa. Eh, pán Foss sa pýtal na situáciu v Spojených štátoch a v Spojenom kráľovstve. Nebol som si celkom istý, na čo ste sa vlastne pýtali, ale musím povedať, že som nemal nejaké eh, osobné skúsenosti eh, s Ruskom ani s Čínou v tejto oblasti. A nemyslím si, že by som sa vôbec aj díval na ruské alebo čínske zákony. Rusi pred niekoľkými mesiacmi podpísali dohodu, ale nebudem sa k tomu viac vyjadrovať. Eh, pokiaľ ide o Safe Harbor, myslím si, že sa musíme dívať na Safe Harbor ako na systém, ktorý nefunguje. Eh, bol som eh, včera v Washingtone a stretol som sa s touto revíznou skupinou ako pán Nemic, s obavou revíznou skupinou a pýtal som sa ich, či tento rozhovor je dôverný, povedali, že nie a môj dojem z tohto stretnutia bol taký, že Safe Harbor považujú iba za obchodnú dohodu a nevidia tam vôbec e, nejaké obmedzenia, ktoré by im bránili dostať sa ku všetkým údajom pre účely národnej bezpečnosti a boja proti terorizmu. Takže si musíme položiť otázku, ako to je. Pred 13 e, rokmi sme robili takú obrovskú chybu. Ako sme uh, mohli byť tak zavádzaní, alebo sme žili v nejakej desilúzii. Musíme to vedieť, aby sme neurobili tú istú chybu ešte raz. Takže Safe Harbor nie je funkčný model a musíme ho zmeniť v budúcnosti. Teraz, keď e, sa vrátim k otázke pána Moraesa o tej situácii v Brazílii budeme balkanizovať internet. Je tu takáto fráza, ktorá sa používa, balkanizácia internetu. To použili eh, Američania pred niekoľkými mesiacmi, ale podľa mňa je to celé vymyslené, eh, pretože eh, tu keď hovoríme o prístupe k informáciám o európskych občanoch, eh, tak eh, vlastne vytvárame zariadenia, služby a eh, firmy v Európe a pozývame občanov Európskej únie, aby ich využívali. Majú na výber. Ak niekto chce poslať svoje údaje do Ameriky, tak aby NSA mali tým prístup, nemožno im v tom zabraniť, pretože dávajú na to ako keby svoj súhlas. Ale chcel by som, aby sme nejakým spôsobom regulovali, čo tieto štátne alebo súkromné e, spoločnosti budú robiť s týmito údajmi, pretože oni predsa by nemali mať e, právo robiť si s tými informáciami, čo chcú, e, bez toho, aby ste vy vedeli, čo s tými informáciami robia. Toto by sme mali zastaviť. Ale vravím, že toto je niečo, čo neviem, ako dopadne, pretože keď hovoríme o budovaní kapacít, E, tak e, naozaj potrebujeme tie kapacity na to, aby občania vedeli, ako robiť informované rozhodnutia. No a pokiaľ ide o to šifrovanie, to je podľa mňa veľmi e, ťažká záležitosť, pretože keď myslíme na to, ako vybudovať obranné mechanizmy a využiť šifrovanie, ešte pred niekoľkými mesiacmi, keď sme nevedeli o bulerane, boli sme v inej situácii. Vedúci odborníci v tejto oblasti sa domnievajú, že tie základné systémy fungujú, že tie ešte neboli prelomené, ale pred dvoma týždňami sa zistilo, že hlavný dodávateľ bezpečnostných e, systémov na svete RSA Laboratories mali e, hlavný produkt založený na e, generátore náhodných čísel, a zistili, že to nie je dobre. A teraz začali hovoriť, že nepoužívajte náš produkt, teda to, čo propagovali posledných 5-6 rokov. Um, ak tu je nejaký trend, tak e, podľa mňa e, v otvorenom a slobodnom softveri je o mnoho väčšia bezpečnosť. E, zdá sa, že najväčšie riziko bolo práve u dodavateľov eh, hlavných eh, programov. Tam bolo to najväčšie riziko, že dojde k prelomeniu šifrovacích kódov. To nie je všeliek, ale keby som mal vložiť do toho peniaze, tak by som si vždy vybral otvorené voľné zdroje takýchto šifrovacích kódov. Za tohto predpokladu budeme musieť E, pokračovať v tej architektúre e, bezpečnosti, ktorú sme používali aj doteraz, ale budeme si musieť dávať väčší pozor na tie produkty, ktoré kupujeme a používame. A na čo som ešte zabudol? Budeme mať ďalšie kolo otázok a odpovedí. Ak som na niečo zabudol, tak prosím vás, ozvíte sa, dobre? Veľmi pekne ďakujem. A teraz prechádzame k druhému kolu otázok. Tam tu tri žiadosti o slovu. Pani Romero Ropes, pán Weinhorcel, pani Morvaj sú tu ešte nejakí ďalší, ktorí si želajú prehovoriť? Nie, tak nech sa páči tí traja. Pani Romero López. Ďakujem, ďakujem pán Bolden za to, že ste opäť medzi nás prišli. Ak si spomínate, stretli sme sa, keď ste prezentovali pozmenujúce návrhy k zákonu o ochrane osobných údajov. A my sme sa niektorými návrhmi snažili vylepšiť niektoré problémy, napríklad spojené s oblakom a povinnosti súb dodávateľov, pretože tie podniky, ktoré dodávajú, majú svojich dodávateľov, svojich skladníkov alebo tzv. oblačné podniky, lebo my nevieme, kde sú, to sa, tak sa mi hovorila, vieme, že sú to vlastne subdodávateľia veľkých podnikov. Je možné, aby tieto oblačné podniky mali rovnaké povinnosti a plniť rovnaké reglementácie ako podniky, ktoré e, ich e, najali. A môžeme byť toto nejaký spôsob, ako kontrolovať tieto oblačné podniky, lebo my nevieme, do akej miery toto je reakcia a či je to naša kontrola je dostatočná a naša odpoveď je dostatočná, pretože my určite v Európe máme mnoho týchto oblačných podnikov, ale mali by sa na ne stiahovať rovnaké predpisy. No a po druhé by som sa chcela spýtať, pokiaľ ide o článok 42 klauzuly antifiza. Toto leto sme si vypočuli veľmi veľa správ ohľadne moci podnikov a bol to aj komentár pani Redingovej ohľadne ťažkosti, ako získať súhlas, e, e, explicitný súhlas s niektorými nariadeniami. Ak my máme problém s touto osou ochrany údajov, ako je tento explicitný súhlas, tak potom tento druhý článok 42 bude predstavovať ešte väčšie ťažkosti. Ja sa vás chcem spýtať, bude dostatočné so súčasným znením článku 42, keď nie, ho nezrušíme, aby sme dosiahli to, čo vy navrhujete? To znamená, nemohli by sa do tretich krajín predávať bez e, predbežného súhlasu orgánu, ktorý má na starosti dohľad nad údajmi. Ak áno, tak my potom môžeme zrušiť niektoré dohody ale ja by som sa chcela spýtať, lebo ak je tomu tak, tak by som sa chcela spýtať, že vlastne my nemáme dohľadný orgán na dohľad na dochranu údajov, pretože rada, ktorá sa vytvára, nemá kompetencie, ale možno, že keby niektorý členský štát mal kompetencie v tejto línii a mohol by predložiť takúto e, otázku, je to možné? Lebo ak to nie je možné, chcela by som, aby ste mi teda odpovedali, či je to možné. My potrebujeme odpoveď na túto klauzulu antifiza, pretože obnovovať zmluvy, dohovory, ak Američania nezmenia súčasné zákony, my vieme, že tu dochádza, už rečni, predsedajúca prerušuje rečníčku a berie jej slovo. Uh, Budem veľmi stručný, my sme dnes začali uh, s tým, že sme počuli, ako transatlantická skupina si robí prehľad o celej situácii. A tento dokument bol predložený vašej uh, skupine, pretože tým by sa to celé skrátilo. Mám však pocit, že sa tu vytvára nové digitálne rozhranie medzi Amerikou a zvyškom sveta. Moja otázka je, možno je to trošku sugestívna otázka, nemyslíte si, že s našim balíkom na ochranu osobných e, údajov by sme mohli naozaj prekonať e, túto medzeru, ktorá tu vzniká, tú digitálnu medzeru. Myslíte si, že ju môžeme prekonať, či nie? Ďakujem veľmi pekne, pani aj Posledná otázka. Ďakujem Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem osobe, ktorá e, s nami, ktorá dlhé roky pracovala s Microsoftom, a bol poradcom, aká je situácia v prípade členského štátu, ktorý pred voľbami, ak je to možné, je možné odvolávať sa na ľudí, ktorí vypracovali lokálne e, softvery a môžu používať jedine tento softver, alebo môžu kúpiť takisto softver vo veľkom množstve, veľmi drahý u Microsoftu Niektoré členské štáty dávajú prednosť softvérom Microsoftu a to je vlastne v dôsledku strategickej dohody a dali exkluzivitu Microsoftu pri používaní ich programov v štátnej správe, v spravodlivosti, vo vzdelávaní a tak ďalej. A podľa vášho názoru e, toto predstavuje nebezpečenstvo vzhľadom na prepojenie, ktoré existuje medzi Microsoftom a NSA v USA. E, tieto členské štáty dávajú vlastne svoje údaje k dispozícii amerických bezpečnostných orgánov alebo aj iných orgánov vzhľadom na to, že to prechádza Microsoftom. A on, sa nachá, on má také špecifické postavenie. Veľmi ma zaujíma vaše stanovisko a ak Ehm, prosila by som teda o odpoveď. A teraz posledný rečník, pán Baun. Myslím si, že začnem tým, čo existuje v rámci 9546, aké právomoci máme podľa mňa, ak si pomyslíme na Safe Harbor, jednotlivé agentúry na ochranu údajov už teraz majú právomoci, plné právomoci, dostatočné právomoci aby mohli jednoducho zastaviť tok dát v každej konkrétnej krajine, v každej, krajine, ktor- v každej firme, ktorá podlieha programu Safe Harbor. Aj komisia má právomoci, aj dôvody zastaviť program Safe Harbor. Môžu to urobiť aj zajtra. Netreba na to žiadnu legislatívu. A podľa mňa by sme to aj urobiť mali. Takisto modelové kontrakty, ktoré vypracovala komisia v roku 2001. Myslím si, že aj dnes majú platnosť a opäť mali by sa použiť, mali by sa uplatniť. Táto správa totiž demonstruje, že jednoducho sa prehliada masové sledovanie občanov spravodajskými službami tretich krajín. K čomu toto všetko povedie, keď to budeme prehliadať? Nie je to až taký dôraz na 43, ale ako na vzájomný súhlas, konsenzus, pretože ak nedospejeme k dohode z USA, tak súhlas bude jediné, čo nám zostane. Ale ja navrhujem stratégiu, kde sa použijú dve peste. Na jednej strane zvýšime politickú informovanosť a na druhú stranu budeme vyžadovať plne informovaný súhlas, ak sa má ďalej nakladať s dátami a takisto pre európsky cloud, pre oblačný, e, oblačné ukladanie údajov v cloude, v oblaku, musíme žiadať, aby sa zvýšila bezpečnosť tak, aby občianská spoločnosť sa zapojila do hry a občania namiesto toho, aby volali potom, aby boli viac chránení, Myslím si, že toto je základná strategická myšlienka. Nemali by občania chrániť slobodu internetu na úkor bezpečnosti. Treba byť realistický. Ak si myslíme, že vo verejnej rozprave, v verejná mienka USA bude ovplyvnená tým, o čom debatujú európske občania, tak sa mýlime. Ja si myslím, že veľmi úzko sledujem eh, americkú rozpravu vo verejnosti, čo sa deje a za ostatné 10 ročia, možno s výnimkou posledných troch mesiacov, za 10 rokov rozpravu v Amerike iba raz sa vo, vo výbore kongresu hovorilo o tom, aké sú skutočné záujmy Američanov a Human Rights Watch sa venoval v Európe týmto veciam takisto ďalšie inštitúcie, ktorý, ktoré majú aj právnikov. V Európe teda sa tomu venujeme viac, v kongrese nikto. Myslím si, že toto by sme mohli ponúknuť Američanom. Mm, myslím si, že naša občianská spoločnosť, naši právnici by mali ukázať v televíznych štúdiách, mali by ukázať Američanom, čo robíme v Európe, mali by sa zapojiť do verejnej debaty v Amerike. Subkontrahovanie, to je odborná otázka, ale veľmi dôležitá, keď si prečítame dohodu, ktorú skoncipuje firemný právnik pre firmu, keď budú ukladať svoje údaje v cloud computing systémoch, tak vidíme, že takýto štandardizovaný kontrakt nie je, nedostatoč, je nedostatočný a nechcem k tomu hovoriť naozaj nič viac. Je to jednoducho nedostatočné. Tieto riešenia pokrývajú možno 10 riešení, ktoré potrebujeme. Je to aspoň nejaký začiatok, ale musíme žiadať viac. Čo ešte sme chceli riešiť? Spomenul som už inštitúcie na ochranu dát, ktoré nevyužívajú plný diapazon možností, ktoré už teraz k dispozícii majú. To mi pripomína, že som už predtým hovoril, že dozorný úradník na ochranu údajov v EÚ a ďalšie podobné inštitúcie by mali využiť svoje právomoci, minimálne by mali vydávať výstrahy, či už v prípade programu na ochranu dát Safe Harbor, alebo za ostatné roky sa mali viac ozývať, oni jednoducho zaspali, boli pri kormidle, ale spali, nevyužívali to, čo mohli inštitúcie na ochranu údajov by sa mali zodpovedať za svoje činy. Ako sa venovali týmto veciam za ostatných 10 rokov? Mali by odôvodniť, prečo nekonali, prečo boli pasívni, pretože možno sa ukáže, že právomoci mali na to, aby čo si urobili. V mojich odporúčaniach ďalej nájdete konkrétne mm, reformy na to, ako vyzerá rámec ochrany údajov, vrátanie dozorných úradníkov a inštitúcií. Možno by mal byť komisár, možno by mal mať špeciálny mandát, možno by mal byť volený tento komisár, ktorý by zastupoval záujmy jednotlivcov. A teraz trošku sa odkláňam od otázok, ktoré mi položili, ale je neuveriteľný deficit medzi tými, ktorí by mali dohliadať nad tým, čo sa sleduje. Tam, je, tam sú možno de- iba desiatky ľudí v týchto inštitúciách, ktorí vôbec vedia, technicky, sú na technickej úrovni, aby mohli robiť túto robotu. Ostatní nemajú žiadnu kvalifikáciu, možno e, sú z oblasti počítačových technológií, ale nemajú odbornosť, ktorú treba. Napríklad, keď máme lietadla, máme tam inšpektorov a inžinierov, ktorí sú odborníci a ktorí to vedia všetko skontrolovať, čo lietadlo potrebuje. Predstavte si, že takúto situáciu by sme mali, že by sme dali 90 byrokratov, ktoré by, ktorí by namiesto inžinierov a odborníkov kontrolovali lietadlo a predsa sme to urobili v oblasti kontroly elektronickej komunikácie. Dozorný, dozorné úrady na, ochran, na ochranu údajov by mali byť vysoko kvalifikovaných ľudí, mm, kariérne zaujímavé ponuky a jednoducho takéto niečo neexistuje a z toho aj vyplýva pasivita. E, odborne nie sú schopné tieto úrady zasiahnuť, keď treba. A ešte sa vrátim k otázke, ktoré, ktorú mi položili. Tá správa k skupine transatlantických expertov. Nevieme, kto tam je. Mena neboli zverejnené. Možno Nemic, pán Nemic videl kópiu mojej správy a možno vie, čo si viac a povie to ostatným, ale ja chcem vyjadriť verejnú ľútosť, že podobne ako pri predchádzajúcich skupinách odborníkov, ani tu nevieme, čo sú to za odborníci, akú majú erudíciu a čo z toho vyplýva pre budúcnosť. Ešte teraz k otázke úlohe Microsoftu v priemyselnom odvetví cloud computingu, teda softveru, ktorý je na serveroch a ktoré sa nazývajú oblaky. Áno, to už sa začalo v roku 2008-2009 a Microsoft trval na tom, že sa prejde na tieto oblačné úložiska údajov a preto Microsoft kládol taký dôraz na tento prechod, aby ich zákazníci si uložili dáta na Microsoftovom cloude a nie inde, pretože tu išlo o licen- licencie, išlo tu o podmienky, pretože keď už raz by mali zákazníci údaje uložené na konkrétnom serveri, konkrétnom cloude, potom by sa veľmi ťažko vymeňovali z Microsoftu. E, je tu istá naivita e, na strane tých, ktorí regulujú zabranenie monopolizovaniu si určitého určitej oblasti eh, odbornosti v tomto priemyselnom odvetvi. A teraz ešte niečo k tým, čo nahlásia nekalé praktiky. Vo februári, čo som, po tom, čo som odprezentoval eh, dokument o týchto ľuďoch, sa predložili pozmenujúce návrhy, ktoré sa budú zvažovať v októbri a tieto pozmenujúce návrhy sú úplne v poriadku. Ja som navrhol silnejší balík vo februári, a ešte stále volám potom, aby sa ešte posilnil tento balík. Je dosť ťažké však zaručiť niekomu azyl a právnu imunitu na základe balíka ochrane údajov. Mne je ľúto, že práve balík, balík o azyle e, už je uzavretá kapitola. To by bol ideálny e, nástroj, ideálny legislatívny nástroj, kam by sa dala vložiť ochrana tých, čo nahlasujú nekalé praktiky. Myslím si, že ešte potrebujeme právne štúdie, ktoré zabezpečia, aby tí, čo nahlásia nekalé štúdie, boli naozaj chránení, aby to bolo nepriestrelná ich ochrana, lebo to ukázal prípad Edwarda Snowdena, že sú ľudia, ktorí sú motivovaní, ktorí možno sú aj občania USA a ktorí by potom boli prenasledovaní a odsúdení na e, životie a preto unikajú pred americkými orgánmi, boja sa únosu a žijú na letiskách, boja sa o svoj život. Možno sa budú bať o svoj život po celý, až do smrti, pretože raz prijali spontánne rozhodnutie. Takíto ľudia e, by mali byť pozbudení, nemali byť používaní ako odstrašujúci príklad. Ďakujeme, hovorí predsedajúca. Pani Morvaj, veľmi stručne by chcela ešte komentovať. Je mi ľúto, Eh, možno to sa stratilo v preklade, ale moja otázka bola zle pochopená. Ešte raz by som ju rada zopakovala v angličtine. Moja otázka mala byť, či je nebezpečenstvo, ak sa použije software Microsoftu vládami vo verejnej administratíve, v justícii, tento software môže NSA robiť špionáž na danú vládu prostredníctvom tých zadných vrátok, tých backdoors, trojských koňov, ktoré tam Microsoft umožnil e, vložiť. Vieme, že existujú dohody medzi Microsoftom a Medzinárodnou bezpečnostnou agentúrou USA. Takže sú vlády zraniteľné takejto špionáži? Predsedajúca, myslím, že otázka je jasná. Pán e, Bowden, to je komplikovaná e, otázka, ale ja neverím už systému Microsoftu. Pred 15 rokmi už som prestal používať Microsoft a teraz bežím na tzv. free softvery, open source softvery. Nehovorím preč, že to je lepšie a bola by tu za tým dlhé, bolo by tu za tým dlhé vysvetlenie. Skutočný mechanizmus, e, ktorý využíva vírusy trojských koniov backdoor sú oveľa komplikovanejšie, ako by mi umožnilo vysvetliť toto krátke expoze predsedajúca. Týmto končím tento posledný blok. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa podelili s nami o všetky vaše poznatky. Posledná časť tohto stretnutia sa bude venovať záverečným poznámkam. Slovo bude mať spravodajca? Nie, spravodajca nebude mať záverečné poznámky. Možno by poslankyne a poslanci sa radi dozvedeli, že moje záverečné poznámky sú na mojom počítači, ktorý je niekoľko rad, radov sedadiel odo mňa a preto poviem iba čosi z hlavy. Predovšetkým chcem poďakovať pánu Kasparovi Bowdenovi a takisto všetkým ostatným, pánu Jeppesonovi a ďalším, čo tu boli na jednotlivých blokoch. Myslím si, že si zaslúžilo, aby poslankyne a poslanci boli prítomní vo väčších množstvách pretože sme sa dozvedeli bohaté podrobnosti o tejto téme. Ďalej by som chcel povedať o tom, čo sa stalo dnes dopoludnia. Dnes dopoludne sme diskutovali o kriticky dôležitých otázkach týkajúcich sa komisie. Z komisie sme sa nedozvedeli jasné odpovede, ktoré sa týkajú SWIFTu, ani listu, ktorý, ktorým odpovedal um, štátny tajomník USA pán Ken, pani komisárke Malstrom. Takisto sme nič nedozvedeli z Europolu, zástupcovia to tiež boli a slúbili, že pošlú písomnú odpoveď. A tretia vec, ktorú som chcel spomenúť, je záležitosť eh, Belgakomu. Belgakom sa stretne s britskou spravodajskou službou GCHQ v oktobri a my budeme mať k tomuto špeciálne vypočutie, preto by som to nezahrnul do záverečných poznámok. Chcem len tieto tri veci takto spomenúť. Myslím si, že tu aj skončím, pretože ak ešte začnem hovoriť o niečom, ľudia naozaj už toho budú mať dosť, všetci sú unavení, takže neurobím nič iné, len poďakujem všetkým za účasť. Bolo to naozaj, bolo to naozaj veľmi dlhé zásadnutie. Zostaňte s nami na, pri, týchto, pri týchto témach. Ďakujem. I think Mr. Bronze asked about the 3rd of October. Pán Bron sa pýtal na 3. oktobra, čo sa stane. Toto stretnutie sa bude venovať Belgakomu a obvineniam, že sa Belgakom stretol s kľúčovými zastupcami GCHQ e a že išlo o istú infiltráciu. Takéto obvinenia a 3. oktobra sa bude konať takéto vypočutie na žiadosteniu spravodajcov a ďalších poslancov. Pani Morvaj, je to iba technická faktická poznámka, pretože by sme chceli už skončiť zasadnutie. Je to len faktická poznámka. Bude to vypočutie 30. To je jedna otázka. A druhá, či Takisto nezaradení politici sa môžu zúčastniť v delegácii, ktorá ide do Washingtonu. Ja som nezaradená, nepatrím do žiadnej politickej strany, ale veľmi rada by som šla do Washingtonu. Čak hovoríme tu o transparentnosti a preto sa pýtam túto otázku transparentným spôsobom. Áno, bola pondelok 30. septembra popoludní od 3. do 6.30 bude zasadnutie Najprv bude výmena názorov so zástupcami americkej občianskej spoločnosti EPIC a ďalšími a potom budeme hovoriť o nahlasovateľoch nekalých praktík a ich právnej ochrane. To bude 30. septembra. Čo sa týka vašej druhej otázky, takáto účasť nezradených poslancov, s tým sa treba obratiť na koordináciu koordinátorov výborov. Ako viete, Naozaj o zložení tejto konkrétnej delegácii sa veľmi veľa rokuje a vaša žiadosť nie je jedinou, ktorá sa zvažuje, ale zvažuje sa to. Diskutuje sa o tom. Just, the... Ja som spomenul pani predsedajúcej, že predbežný zoznam plánovaných vypočutí máte vo svojich zložkách. Môžete si naplánovať veci Samozrejme sa to bude meniť, ale iba podľa toho, čo budú žiadať poslanci a tieňoví spravodajcovia vo veci SWIFT. Takéto žiadosti môžu z času na čas prísť. Ďakujem pekne, ak nikto už nemá nič, čo ho páli a nemôže s tým vydržať. Poďakovala by som za účasť. A Jan má naozaj otázku, ktorá nemôže počkať. Áno, veľmi stručne. Je to otázka, ktorá sa týka prípadu Belgakom. Naozaj tu budú zástupcovia britskej vlády? Áno, ja som to overil a bude tu sekretariat, ktorý pripomenul opäť, opäť urgoval, aby prišli zastupcovia britskej vlády a myslím si, že sa dozvieme na čas. Ďakujem všetkým, hovorí predsedajúca, ďakujem tlmočníkom, pekný večer.